Buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión. He querido dar un tiempo a que se incorporara. Dobrý deň. Začali by sme. Ešte necháme trošku času poslancom, aby sa usadili. Máme teraz na programe veľmi zaujímavé rýchle vypočutie, ktorom nadviažeme na Európske podujatie mládeže v maji 2014. Európsky parlament zorganizoval Európske podujatie mládeže v Štrasburgu. Mladí sa stretli, aby diskutovali o mnohých témach európskej politiky a v priebehu tej udalosti e, bol zozberaný mnoho dobrých nápadov a pána sa rozhodol, že výbory by mali na toto nadviazať prostredníctvom diskusie s účastníkmi. No a preto tu dnes s nami máme troch mladých Európanov, ktorí nám predstavia určité myšlienky, ktoré vypracovali so svojimi kolegami, kde sú tu s nami Miroslav Hanna zo Slovenska, Mikael Majer z Rakúska, potom tu máme dánskeho kolegu a ich e, životopisy, pokiaľ vás zaujímajú, máte pred sebou vo fascikli. Tuto máme širší, um, širšie spektrum e, účastníkov než inokedy a mnohí účastníci nás taktiež sledujú online. Môžu diskutovať aj po Twitteri pod tego, hashtagom iHearings. Prečo tomu hovoríme rýchle vypočutie? Z jedného dôvodu. Zameranie, to, čo sa zaujíma nás, to sú mladí ľudia, ich nápady, myšlienky. A preto vás chcem požiadať, aby ste hovorili maximálne 90 sekúnd všetci tak, aby účasť bola čo najpestrejšia. Na úvod každý si to troch mladých ľudí predstaví svoje myšlienky v priebehu dvoch minút, no a potom neskôr dvaja poslanci sa budú môcť vyjadriť a budú hovoriť po minúte. Toto urobme dvakrát a predstavia nám to hromady 6 myšlienok. Takže pokiaľ sa to podarí, pokiaľ sa budeme pridržiavať pridelného času, čo sa často nestáva, tak si myslím, že sa môžeme vyjadriť všetci. Takže začneme s prvým kolom. Prvá myšlienka to je spoločná obranná politika a e, vojsko a bude hovoriť na dve minúty Miroslav Hanoš. Uh, uh, ďakujem pekne, ďakujem všetkým uh, poslancom. Uh, je mi potešením predložiť myšlienky z Európskeho podujatia v Štrásburgu. Hodne sa diskutovalo v našich časoch v Štrásburgu a e, jedna z myšlienok, ktorú by som chcel navrhnúť Európskemu parlamentu je táto. Takže ľudia v Európe jednoznačne chcú demokraciu a slobodu, je povinné na ochranu našej, našu, našej kultúry a hodnoty mieru. Nechceme spoločnú armádu a potrebujeme alianciu európskych armád, silnú rozhodujúcu vojenskú spoluprácu. Ja navrhujem navýšiť vojenské výdavky a vytvoriť e, veľkú silnú alianciu finančne podporovanú EÚ. Ak sa pozrieme na výdavky e, na obranu v Spojených štátoch a v Európe, federálny rozpočet USA pre armádu je asi 20 HDP. Ak sa pozrite na EÚ, rozpočet je iba 1 HDP. EÚ. Takže rozpočet je vždycky tým najvhodnejším ukazovateľom ambícií, našich ambícií. Členské štáty dnes sa spoliehajú na vojenskú spoluprácu mimo EÚ. Tá spolupráca nepokrýva všetkých, všetky členské štáty EÚ a spolupráca nie sa, sa nezameriava výlučne na záujmy členských štátov EÚ, to znamená na európske záujmy. Takže moja myšlienka je taká, že chcem vytvoriť Európsku vojenskú alianciu s tým, že by rozpočet sa každý rok zvyšoval 1%, až kým nedosiahne 5%. Každý členský štát vyčlení časť svojich vojenských jednotiek na účasť v EU misiách. E, alianciu, vedenie aliancie to e, sa stanoví podľa politiky bezpečnosti a obrany Pozriem sa na to. Jednoducho musíme chrániť naše hodnoty aj e, s hľadom, e, z pohľadu e, obrany. Ďakujem pekne. Ďakujem, Miroslav. Taktiež ďakujem za to, že si sa predržiaval udelného času. Druhý nápad sa týka takého, také vážnej témy v tomto výbore. Ja som často protirečil e, väčšine v našom výbore. Takže je to Rusko a Ukrajina, bude hovoriť e, ďalší kolega alebo kolegyňa. Ďakujem pekne. Áno, táto téma je komplikovaná, je ťažké sa k nej vyjadriť, predovšetkým preto, že sa o tom nediskutovalo na udalosti, E, stretnutia Európskej mládeže, ale ja navrhujem, že keď hovoríme o Rusko a Ukrajine, že by sme na úvod mohli opustiť túto predstavu studenej vojny, pretože Rusko, toto prinútilo Rusko chovať sa tak, ako sa chovali. A niekoľkokrát, keď sme mali návštevníkov v Dánsku z Európskeho parlamentu. Stretli sa s našou mladých ľudí u nás v Dánsku. Oni sa pýtali, ako sa postaviť k otázke Rusko-Ukrajina. Tak e, otáz- odpoveď bola, opýtame sa USA. Ale to by tak nemalo byť. My by sme mali byť schopní e, postupovať ako Európa, chopiť sa vlastne zodpovednosti. Nemali by sme čakať na to, čo si pomyslí USA, alebo čo povie Obama. Niektoré krajiny samozrejme budú e, nadväzovať na to, čo urobilo USA. Ale miesto toho my ako EÚ by sme mali sa chopiť vlastné zodpovednosti, vytvoriť si vlastné stanovisko. Krok prvý, to by bolo pokračovanie v sankciách. Oni neodvedú celú, celú prácu, ale pomôžu. Po druhé, naďalej podporovať finančne a technicky Ukrajinu v rámci asociačnej dohody. Nie je to veľký rozdiel so súčasnou situáciou, ale bolo by to konečne, že EÚ ako taká robí niečo a nie len konkrétne krajiny. Ďakujem. Muchas gracias. Ďakujem. Všetko sa to vzťahuje aj k tretej otázke. Ten Michal Majer bude hovoriť o susedskej politike a o rozširovaní EÚ. Ďakujem, že ste nás sem pozvali. Je to obrovská česť hovoriť za 6 eh, tisíc ľudí, ktoré súčastnili náš, nášho eventu. A skutočne je zaujímavé o tom diskutovať aj s poslancami v tomto výbore. Európska únia je jednou z najväčších medzinárodných únií vo svete. Samozrejme, preto je atraktívna pre mnohé európske krajiny, ako napríklad krajiny Balkánu. Prebiehajú rozhovory aj s Tureckom, napríklad s Moldavskom a tak ďalej. Avšak rozširovanie EÚ musí prebiehať pozorne a opatrne. Čo týka členstva Turecka, tak to vždy musí prebiehať ruka v ruke s rozhovorom o korupcii, o slobode tlače, o iných otázkach. Takže pokiaľ sa rozhodnete nevziať nejaký členský štát do EÚ, nevziať nejakú krajinu do EÚ, tak nezabudajte úplne napríklad v Moldavsku. Ľudia dúfajú, že im EÚ pomôže, že sa k nej budú môcť pripojiť. Takže EÚ musí využiť svoju hospodársko-politickú moc, aby zlepšila situáciu nie len vo svojich členských štátoch, ale aj v susediacich krajinách. Toto sa týka napríklad aj Ukrajiny, kde majú veľmi e, kritickú situáciu. Takže na nich nezabúdajme. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prídu e, nápady poslancov. Bude hovoriť pani Gomeš ako prvá. Ďakujem, pán predseda. Som rada, že ste položil túto otázku, pretože po tých teroristických útokoch v Paríži je to ešte relevantnejšie pre európskych občanov. Samozrejme je to relevantné, ako dúfame, pre naše vlády, pretože ešte neurobili to, čo mali urobiť. A to, čo už bolo povedané v rámci Európskej bezpečnostnej stratégie, E, čo sa týka spoločnej práce, spoločnej politiky. Pani Mogherini pred pár dňami v reakcii na parížské atentáty hovorila o hraniciach medzi e, externou a internou politikou. Povedala, že tam nie sú jasné hranice a v podstate tá hrozba terorizmu je už aj vnútorná hrozba. Máme 3000 mladých Európanov, ktorí bojujú v radách islamského štátu v Iraku a v Sýrii. A naše vlády sa musia opýtať, prečo sa to deje, prečo títo mladí ľudia boli radikalizovaní, prečo si neuvedomia, že majú iné príležitosti a šance v živote. Ja pracujem v podvýbore pre Eh, bezpečnosť a obranu Európskeho parlamentu. A musíme si uvedomiť, že máme pred sebou teroristické hrozby, kde potrebujeme konať spoločne, potrebujeme lepšie využiť finančné prostriedky, ktoré sú utrácané eh, veľmi úzkoprsým spôsobom musíme využiť všetky zdroje, ktoré máme, či už sú to spravodajské služby a tak ďalej. Musíme dobre vybaviť a vyškoliť našich vojakov na nasadenie, pretože všetko závisí nie len na vnútornej situácii v Európe, ale aj za našimi hranicami. Pozrite sa na Libiu, Sýriu alebo Irak. Uh, tam taktiež sú teroristi. Ďakujem pani Gomeš a teraz bude hovoriť pán Fan Orden. Ďakujem. Pán predseda, takže prvá otázka, to, o ktorej hovoril Miroslav. Obávam sa, že absolútne nesúhlasím s myšlienkou, ktorú ste tu prednesli a ktorú pani Gomeš neprekvapivo podporila. Dúfam, že mladí ľudia, ktorých tu zastupujete, budú ochotní vstúpiť do slovenskej armády alebo do nejakej inej armády v Európe, tak aby naše ozbrojené zložky mali viac mladých žien a mužov, ktorí budú veľmi angažovaní. Samozrejme, potrebujeme mier, potrebujeme ho braniť, potrebujeme e, silné vojsko a silné, e, samozrejme, národné e, armády. Ale my máme už takúto, takéto vojenské spojenstvo. Volá sa to, že NATO. A v tom v tejto organizácii sú samozrejme aj USA, ale je to aj európska organizácia. Takže neviem, či by niektorý európsky štát e, mal utrácať viacej peňazí na obranu. Ale Myslím si, že tu ani nie je žiadna ochota zo strany členských štátov utrácať viac za obranu. Možno dve členské krajiny EÚ dosahujú alebo plnia to základné kritérium na to 2 HDP. Určite by pomohlo nenechať sa eh, zviesť z cesty takýmito myšlienkami. Skôr by sme mali posilniť to, čo už existuje. A my vieme, čo funguje. Fungujú naše vnútroštátne vojska alebo národné vojska a funguje na to a mali by sme ich iba zefektívniť. Ďakujem. A teraz bude hovoriť eh, kolega Austrevičius. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým by som chcel oceniť, že tu sú účastníci prvého prvého Európskeho stretnutia mládeže, že sa venujú rôznym otázkam. No a chcem taktiež pochváliť pani Madeha Mehmud z Dánska za jej vystúpenie. Ona veľmi jasne vysvetlila tú tému, o ktorej hovorila. Chcel by som k tomu teraz vyjadriť aj ja. Myslím si, že Dánsko bolo na druhej strane bariéry v priebehu studenej vojny, alebo bolo na hranici. Takže tam boli určité nevýhody pre obyvateľov. A Európa a Západ celkovo sú výťazmi alebo ťažia z toho, že studená vojna skončila. A to absolútne my nič toho nebudeme mať, pokiaľ začne nejaká nová studená vojna. To je len nejaké pomílené posolstvo, o ktorom občas hovoria zastupcové Ruskej federácie. My nehuckáme Ukrajinu proti Rusku. A ja by som chcel citovať kolegu predrečníka, že EÚ a USA premýšľajú podobne. Máme rovnaké hodnoty, rovnaké princípy, obhajujeme slobodnú spoločnosť, demokraciu, ľudské práva a preto by sme nemali účasť USA na strane európskych partnerov ako niečo, čo protirečí európskej politike. Veď sme partnermi aj v NATO, takže s niektorými vašimi myšlienkami nesúhlasím a teším sa na príležitosť e, diskusie. Ďakujem. Áno, toto je tá chvíľa, kedy máme tú príležitosť diskutovať. A teraz Miroslav vám odpovie a potom ďalší kolegovia po minúte. Ďakujem za všetky pripomienky, skutočne to oceňujem. Áno, máme profesionálnu armádu. Ide tu o to mať viac vojakov. Ide tu o spoluprácu v rámci Európy. NATO predsa nie je Európska vojenská aliancia. Je tu tá logika, že by sme mali spolupracovať, zdieľať E, spravodajské poznatky e, v rámci EÚ. Teraz pani Mahmud na minútu. Ďakujem za vaše pripomienky v súvislosti s mojim vyhlásením o Ukrajine a Rusku. Ja, nie je to tak, že by som nesúhlasila s tým, že európske a americké uh, hodnoty sú rovnaké, ale mali by sme vytvárať vlastnú európsku identitu a to sa nám nepodarí, pokiaľ budeme stále sledovať, čo robia Američania. Takže určité kroky, ktoré boli podniknuté e, v reakcii na Ukrajinu, to bolo predovšetkým to, že sme čakali na prvé oficiálne vyjadrenie Bieleho domu, miesto toho, aby sme si povedali, dobre, čo teraz urobí Európa. Samozrejme, máme rovnaké hodnoty, na tom sa zhodneme, ale nemusíme čakať na to, čo urobia oni. Môžeme predsa vydať vyjadrenie v rovnakom čase ako oni. A súhlasím s tým, že nie nutne Európa alebo Západ začal studenú vojnu, ale občas sa o tom tak hovorí, že teraz je tu tá mentalita studenej vojny, medzi Ruskom a USA a Európa ako taká, ale taktiež je aktérom v tejto situácii, má na to vlast, všetko vlastný názor. Môžete mať samozrejme vlastný názor a zároveň spolupracovať s USA, pokiaľ je to nutné. Ďakujem. A teraz Michal. Ja súhlasím so svojimi kolegami a súhlasím aj s vami, keď hovoríte o hodnotách ako je demokracia, sloboda tlače, sloboda prejavu a mnohé iné slobody si e, zaslúžia byť e, obhajované ako európske hodnoty. Musíme do, podporovať demokraciu či už v hospodárskej sfére, alebo ak to bude potrebné, aj vojenskou formou. Ak existuje hrozba zo strany teroristov napríklad, alebo iných štátov, súhlasím s myšlienkami e, svojej kolegyne. Bol by som rád, e, keby tá diskusia pokračovala, aj keď e, času je málo. Veľmi by ma potešilo, ak by bola možnosť pokračovať tej diskusii v akékoľvek forme. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem a teraz prejdeme k druhému kolu. Je to v rovnakom formáte. Všetci budú mať príležitosť hovoriť dve minúty o témach, ktoré taktiež sú momentálne aktuálne. máme tu terorizmus, ľudské práva a EÚ ako globálny hráč. Ako prvý pán Hanoš bude hovoriť o ľudských právach. Uh, thank you, thank you very much. Ďakujem pekne. Ľudské práva boli veľmi populárnou témou na podujatí mládeže v Štrasburgu. Mnoho sme diskutovali o rôznych témach. Ja som teda vybrali jednu tému, ktorá podľa mňa by vás mohla zaujať. Ak dovolíte, chcel by som vám ju prezentovať. V súčasnosti máme dva systémy ochrany ľudských práv v Európe a aj mimo Európy. Namiesto ochrany ľudí sme svedkami byrokratického boja medzi Európskym súdnym dvorom a súdnym dvorom pre ľudské práva. Vzhľadom na to, že považujeme Európsku úniu ako za symbol demokracie a prísne a symbol prísneho dodržovania ľudských práv Európska únia by mala byť šampiónom dodržiavania ľudských práv. Navrhujem vytvorenie spoločného kodifikačného výboru ehm, aj Európskeho súdneho dvora, aj Európskeho súdu pre ľudské práva kde by sa popísali rôzne fázy ochrany ľudských práv a taktiež by sa tam predkladali návrhy na rekodifikáciu spoločne s Radou Európy a taktiež s Európskou úniou. Potom by sa o nich hlasovalo a boli by následne schválené. Výsledkom by bola jednotná charta ľudských práv pre obe tieto inštitúcie. Je dôležité šíriť myšlienku medzi mládežou, že zodpovednosť eh, za budúcnosť Európy prekračuje regionálnu politiku, aby bol svet bezpečnejším a spravodlivejším miestom, musíme začať od bežných ľudí. Hlavnou myšlienkou tohto návrhu je osloviť občianskú spoločnosť a národných regionálnych eh, expertov v členských štátoch. Potom budú potrebné dostatočné finančné zdroje zo strany Rady Európy a Európskej únie, aby bola možnosť podporovať činnosť aktivistov v oblasti ľudských práv. Toľko môj návrh a teším sa na vaše vyjadrenia. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Mahon dohľadom terorizmu. Thank you very much. Ďakujem ďalšia veľmi zložitá téma, e, o ktorej mám prehovoriť v priebehu dvoch minút, a síce terorizmus. Na to, aby Európska únia mohla zareagovať na teroristickú činnosť mimo EÚ, mm, navrhujem, aby sme spojili Európsku spoločnú armádu s mierovými silami. Už máme mierové sily vyslané, ktoré vykonávajú humanitárnu pomoc, pomáhajú s mierovými operáciami a môžeme e, to prepojiť e, so segmentom Európskej spoločnej armády. Táto kombinácia Európskej armády a Európskych mierových zložiek by podľa mňa vytvorila európsku jednotku zásahu, ktorá bude poskytovať humanitárnu pomoc obeťam terorizmu, ale zároveň bude útočiť na teroristické tábory. Aj tu je príležitosť, aby Európa prevzala zodpovednosť za svoj vlastný osud a aby bola jednotnejšia. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz ďalšia téma, ktorá je veľmi zaujímavá, a to je Európska únia ako globálny hráč. Pán Majer. Um, the last issue. Posledná téma na programe nesie názov Európska únia ako globálny hráč. Všetky myšlienky, ktoré tu dnes sa prejednávame a všetky témy, ktoré tu boli spojené, sú spojené tým, sú zjednotené tým, že Európska únia či má hovoriť jedným hlasom, alebo či to má byť 28 členských štátov jednotlivo. Spravidla to býva tak, že hovoria členské štáty jednotlivo svojimi vlastnými hlasmi. Potom je tu hlas Číny, potom je tu hlas e, z Washingtonu, ale neexistuje hlas z Bruselu jednotný. Je tu na miesto toho hlasu z Berlína, z Paríža alebo zo Španielska. To si bude vyžadovať hlbšie prepojenie európskej politiky a aj presun niektorých právomocí z členských štátov na európsku úroveň. To možno nebude jednoduché, nepodarí sa to v najbližších dňoch, mesiacoch, týždňoch či rokoch je to dlhodobý proces. Mnoho otázok sa dá riešiť iba na národnej úrovni. Napríklad politika susedstva, mm, politika armády a tak ďalej. To všetko vyžaduje hlbokú integráciu. Teda snažme sa podporovať túto integráciu a vytvorme z Európskej únie naozaj globálneho hráča, aby sme hovorili jedným hlasom. Ďakujem a teraz začíname s diskusiou. Začneme diskusiou s poslancami a prvá bude hovoriť pani Lunáček. Thank you. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať e, našim účastníkom, našim hostom. kde vynikajúce, že aj my máme priestor diskutovať s vami. Bola by som rada, keby sme boli mali viac času, ale nakoľko čas je krátky, e, spomeniem len e, dva body z vašich vyjadrení. Pán Hajnov, spomenuli ste, že by bolo vhodné, keby, člansk- keby Európsky súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva sa spojili. Problém je však v tom, že máme rozhodnutie súdneho dvora z decembra 2015 14, ktorý jasne hovorí, že prístupový proces Európskej únie k Európskemu dohovoru ľudských práv bol pozastavený ja osobne a mnoho e, ďalších kolegov z našej politickej skupiny. Takmer každý v Európskom parlamente považuje za dôležité, aby sa tieto dva subjekty spojili, pretože v súčasnosti Európska únia nemôže mať prejednávané svoje rozhodnutia na e, Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Ďalej vyjadrenie pána Majera. Chcela by som e, vás doplniť o niečo, čo ste povedali v prvom kole, a síce tieto vyhliadky na rozširovanie. Myslím, že je dôležité spomenúť, e, tak ako to hovoríte aj vy, aby proces rozširovania pokračoval. Budeme hovoriť o Turecku hneď po tejto rozprave. Naša politická skupina a aj mnoho iných poslancov sa domnieva, že kapitoly 23 a 24 s Tureckom by sa mali otvoriť, pretože tam ide práve o slobodu prejavu, o princípy právneho štátu, mediálnu slobodu a tak ďalej. Toto by e, vyjadrilo jasnú podporu týmto aktivistom v Turecku. A posledná vec, keď hovoríte o prehlbenej integrácii, to aj tu pre nás veľmi jasne znamená, do akej miery je rada silná v tom, že bráni aby európska legislatíva dosiahla pokrok. Mnohí z nás sa domnievame, že by členské štáty mali mať menej právomoci, najmä v otázkach eh, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Viac právomoci malo prísť do Bruselu. Ďakujem. Takže je tu ešte pár poslancov, ktorí by sa chceli zúčastniť diskusie, takže môžeme byť flexibilní. Viem, že je to ťažké, ale môžem to zredukovať na minútu. Ďalej bude hovoriť pán Lambsdorff. Ďakujem pán predsedajúci. Tiež som si pozorne vypočul vyjadrenia všetkých. Snažím sa, pokúsim sa teda stručne zareagovať. Po prvé, prvému bodu. Európsky súdny dvor z očí voči Európskemu súdu pre ľudské práva a taktiež je pristúpenie a tak ďalej. Áno, je to zložité, áno, proces sa zastavil, zasekol, boli by sme radi, keby to bolo inak, ale keď si to porovnáme so situáciou v oblasti ľudských práv mimo EÚ, myslím, že je to problém, ktorý je e, tak povediať, luxusným problémom. Sice nás to znepokuje tu v EÚ, ale nikto iný vo svete by sa na tým neznepokojoval, pretože je mnoho iných, o mnoho závažnejších e, problematiek v oblasti ľudských práv. A tu musíme byť e, jednoznačnejší a konzistentnejší, pretože tie veci naozaj treba naliehavo riešiť. Ja ako popredseda Európskeho parlamentu pre ľudské práva sa domnívam, že Európska únia by mala byť šampiónom obrany ľudských práv. Mali by nás tak všetci vnímať. Ale aj v rámci EÚ musíme sa postarať o to, aby sa dodržiavali ľudské práva, či už ide o slobodu médií, či už ide o slušné zaobchádzanie s väzňami, alebo boj proti nenávisti. Tu musíme byť konzistentní, pretože zvonku Európskej únie nás mnohí vnímajú ako región, kde sa poväčšine ľudské práva dodržiavajú. Je to súčasť eh, našej jemnejšej formy moci. Dáva nám to v podstate väčšiu silu. Ďalej ste hovorili o terorizme. Prosím, končite. Dobre, sú ďalší kolegovia, ktorí ešte chcú hovoriť. Už len veľmi stručne, Nesústredujte sa tak príliš na armádu. Podľa mňa to uh, nie je to podstatné, ale informačné služby tie majú e, najväčšiu relevantnosť e, ministerstva vnútra, volajú po novej legislatíve veľmi e, silným hlasom, ale keď sa hovorí o užšej spolupráci, tam sú všetci ticho. Tu je ten skutočný problém. Castaldo. Ďakujeme, to je kolega Castaldo. Muchas gracias, presidente mi fa estremamente piacere oggi che a parlare di tematiche europee siano appunto i giovani. Ďakujem pekne. Keď hovoríme o dnešných európskych témach, je to veľmi dôležité. Snažíme sa e, vypočuť si názory mladých v Európe, na Európu. A súhlasím s mnohými vecami, ktoré tu už zazneli, predovšetkým v tom poslednom kole otázok. Ale tu ešte jedna téma, ktorá je úplne zásadná. Európska únia sleduje vždy záujmy Európanov? Ja si myslím, že to je otázka, ktorú by sme si mali klásť predovšetkým na národnej úrovni, keď riešime otázku bezpečnosti a obrannej politiky. Uh, nehovorím teraz iba o záujmoch jednotlivých členských štátov, samozrejme môžeme zlepšiť vojenskú koordináciu a podobné veci a mať lepšie nástroje, ale potrebujeme transformovať Európu na druhú najväčšiu mocnosť nie mať iba jednotlivé armády, ktoré sa eventuálne môžu koordinovať. E, čo sa týka Ukrajiny, nebudem tu otvárať teraz diskusiu na túto tému, ale keď sa pustíme alebo pozrieme na detaily, to zistíme, že mnohé konflikty e, v podstate hovoria v prospech toho prevladajúceho názoru. A čo sa týka ochrany ľudských práv, súhlasím s tým, že Európa musí byť na prvom mieste, čo sa týka obhajoby ľudských práv, ale otázka znie, ako sa stať tým šampiónom? Potrebujete k tomu funkčné nástroje e, na dosiahnutie cieľov? Ešte, ale ostatní hovorili dve minúty. Punto come arrivarci? Beh, ad esempio rendendo... Takže ide o to, ako to celé dosiahnuť. A dosiahneme to len tak, že musíme dať do súladu obchodné vzťahy s hodnotami, ktoré chceme šíriť vo svete. To je asi taká prvá vec. A čo sa týka boja proti terorizmu, Pani Gomez, nech sa páči. Ešte, už som to hovoril na začiatku. Nedá, dáme mladým dobrý príklad, keď sa takto chováme. To be a champion. Áno, chceme, aby Európa bola šampiónom v ochrane ľudských práv, ale Európa musí byť skromná a priznať, že má určité nedostatky a protikladné riešenia v oblasti ochrany ľudských práv. A ak chcem teraz reagovať na terorizmus, eh, jednoducho nesmieme robiť veci, ktoré nahrávajú do rúk teroristom ktorí chcú znišiť demokraciu a ľudské práva, čiže nemôžeme reagovať na nich tak, aby sme sa vzdali našich základných slobod a nahrali do rúk teroristov, tak ako napríklad Bušová administratíva keď e, sama začala, neviem, mučenia a podobné veci v Guantanamo. Je to veľmi dôležité, pretože sú tu xenofóbne, islamofóbne a antisemické hnutia v Európe, ktoré a útoky na migrantov, to je úplne nesprávne, ako keby migranti boli spojení s teroristami. Musíme bojovať proti týmto nesprávnym myšlienkam. A keď hovoríte o mierových jednotkách, viem, o čom hovoríte, ale my nemáme mierové jednotky, máme humanitárne aktivity, my nepotrebujeme v podstate na čo potrebujeme armádu? Keď raz budeme mať európsku armádu, dúfam, že ju raz budeme mať, budeme ju potrebovať na to, aby to bola mierová armáda. Je to armáda eh, pre presadzovanie mieru, ľudských práv, právneho štátu v rámci európskej obrannej politiky a súhlasím, že najprv potrebujeme mať lepšie spravodajské služby a výmenu informácií a v európskych krajinách v podstate musíme mať lepšie spravodajské informácie, aby sme mohli bojovať proti terorizmu. Ďakujem, pani Gomeš. Takže teraz dám slovo kolegovi Korin Majkovi a prosím, buďte konkrétni. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda keď Nemecko bolo rozdelené na niekoľko stoviek štátov, tak to bol veľmi mierový národ a nemecké hranice boli tie najbezpečnejšie v Európe. A keď sa Nemecko zjednotilo, tak to viedlo k dvom svetovým vojnám. Dobre, máme šťastie, že Európska únia je veľmi slabá a nemá armádu. Ďakujem. Se me había pasado que el señor Van Order también tenía... Prepašte, pána Van Ordena som preskočil, no taktiež sa hlasil slovom chcel by som potom vrátiť slovo naspäť mladým ľuďom. Samozrejme, my sme všetci za ochranu, skutočnú ochranu ľudských práv, ale neviem, možno koncepcia ľudských práv je teraz už taká prekrútená že ľudské práva využívajú takí ako teroristi a využívajú ich proti nám. To je na úvahu. Jeden z vás navrhol, že na jednej strane by sme mali mať silnejšiu ochranu ľudských práv a na druhej strane by sme mali presadzovať európsku integráciu a neviem, ako chcete spojiť tieto dve myšlienky, ako ich chcete zlučiť. Ďakujem. Takže na záver budú hovoriť naši mladí hostia. Prko prvý Miroslav na minútu. Uh, thank you very much. Thank you very much for all the... Ďakujem pekne, ďakujem za všetky pripomienky a všetky témy. Ľudské práva pre mladých ľudí sú jednou z najdôležitejších tém a boli počas európskeho podujatia. Pre, mladí ľudia takisto nechápu to, to, že sú dva systémy ľudských práv. Mali sme dvojhodinovú diskusiu na túto tému. Čiže aby občania presne chápali, aké práva majú. Na to potrebujeme mať jeden systém, ktorý by sme dobre rozumeli, pre všetkým pre mladých ľudí, takže naozaj si ocením všetky vaše pripomienky, myšlienky a nápady a dúfam, že budúci rok sa stretneme podobným spôsobom, budem vám môcť predstaviť vaše názory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva teraz druhý predstaviteľ mládeže, slečna. Ďakujem veľmi pekne. Pani Gomeš, ďakujem pekne za vaše pripomienky k môjmu návrhu. Ja plne s vami súhlasím. Mala by to byť armáda na presadzovanie mieru a ľudia potom povedia, dobre, budem mať armádu, ktorá potom pôjde zasahovať a presadzovať mier, tak takisto povedia, to sa dá zneužiť. Áno, áno, poviete, dobre, toto sme zneužili, tu sme to zneužili akože v e, zamienke presadzovania mieru. Čiže ako môžeme povedať potom iným ľuďom, ktorí takisto posielajú armády, aby e, presadili niekde mier, tak potom môžeme povedať, že to je európska armáda, nepodporujeme misie nejakého iného štátu. Tak ako som to ja navrhla, ak skombinujeme humanitárnu pomoc s vojenskou činnosťou, napríklad humanitárna pomoc obetiam, ale zároveň aj útočiť tam, kde je potrebné útočiť, preto aby sa dosiahol mier. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ja len rýchlo zareagujem na poslanca, ktorý tvrdí, že tu rozdiel prístup priepas medzi ochranou ľudských práv a rozširovaním e, budem trošku provokovať a dovolím si určité veci. Neviem, či ste ma dobre počúvali. Ja som hovoril o tom, že rozširovanie EÚ, že sa o ňom dá diskutovať len pri tom, keď, pri tom, keď sa bude stále hovoriť o ľudských právach, slobode prejavu, slobode tlače a tak ďalej krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, musia presadzovať európske hodnoty, musia ich mať. Samozrejme, tu nie je podľa mňa priepas medzi týmito dvoma vecami. A nezabúdajme, že to ako spomínajú mnohí poslanci predtým, mnohé krajiny v Európe vnímajú Európu ako svoj cieľ, chcú vstúpiť do Európskej únie, je to ich cieľ, e, je to priestor číslo jedna, čo sa týka ochrany ľudských práv. Čiže je európskou záležitosťou pomôcť týmto štátom eh, chrániť ľudské práva, bojovať proti korupcii a zabezpečovať prejavu, eh, slobodu prejavu. Ďakujem našim trom účastníkom, trom mladým hostom za ich účasť a za to, že hovorili tak konkrétne. Tak tiež ďakujem kolegom, že sa aktívne zúčastnili tejto diskusie už nemáme viac času, takže chcem poďakovať aj divákom, ktorí tu s nami sedia v sále, aj tým, ktorí sme sledovali online. online. Európsky parlament má vždy otvorné dvere pre vaše nápady a myšlienky. Ďakujem. Vamos a continuar, que se nos... Takže budeme pokračovať, keďže sa nám to trochu vymklo z rúk. S časom máme tu správu za 2014 o pokroku v Turecku. Najprv tu máme prvý návrh uznesenia ohľadom správy o rozvoji e, v Turecku za rok 2014. Ticho v sále, prosím. Takže predtým, než dám slovo spravodajkyni Katy Píry, tak vám chcem pripomenúť, že lehota na hlavné pripomienky k návrhu uznesenia je 27. januára o 6. A teraz spravodajkyňa na 5 minút. Thank you, chair. Ďakujem za slovo, milí kolegovia. Diskutujeme o výročnej správe Európskeho parlamentu v súvislosti s Tureckom rok po tom, čo sme prijali text, ktorý odsudzoval e, činy, ktoré išli proti slobode e, prejavu v Turecku. Máme tam e, denník Čumhuriet, ktorý ktorý bol e, napadnutý kvôli tomu, že publikoval e, obsah e, Charlie Hebdo. Musíme chrániť práva tých osôb, ktoré pracujú v tejto oblasti v Turecku. A to taktiež je súčasťou, dôležitou súčasťou rokovaní medzi EÚ a Tureckom, pretože sa to týka dodržiavania ľudských práv a zásadných hodnôt. Turecku, taktiež by všetci mali mať právo sa pokojne združovať, vyjadrovať svoj názor a taktiež sa musí e, podporovať rodová rovnosť. Taktiež tam vidíme avšak vývoj, tam úsilie zo strany tureckej vlády vyriešiť kurdský problém tým, že začali e, diskutovať s PKK a taktiež Ústavný súd Turecku urobil pár dôležitých rozhodnutí, ale celkový obrázok je skôr taký pochmornejší, čo sa týka demokratických reforiem, predovšetkým v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Taktiež som v správe zdôraznila, že mne vyvoláva obavy vysoká miera politické polarizácie v Turecku musíme intenzívnejšie e, spolupracovať vo viacerých oblastiach. Máme strategické partnerstvo, ktoré sa týka e, bezpečnosti a energetickej politiky. Taktiež musíme e, spolupracovať v boji proti terorizmu a v oblasti zahraničnej politiky. O tom včera hovorila aj ministri na Rade pre zahraničné záležitosti. No a bez pochyby EÚ a Turecko sú strategickými partnermi. A pokiaľ sú problémy v so vzťahu k takémuto strategickému partnerovi, tak to neznamená, že len zavrie zatvoríme dvere za sebou a izolujeme nášho partnera, ale musíme zlepšiť našu spoluprácu. No a tá jednešná situácia e, v Turecku je tá, že oni sú kandidátským štátom a máme s nimi e, dobrú spoluprácu, rovnako ako s krajinami európskeho susedstva. Takže prosím, mali by byť nasadené všetky dostupné nástroje v rámci negociačného procesu a Turecko by malo dostať príležitosť preukázať, že naďalej e, chce splniť svoje záväzky na ceste za demokratickými reformami. Preto chcem e, pochváliť moju predchodkyňu Riu Omen Rajocen, ktorá odvedla obrovský kus práce predo mnou. Pod, myslím si, že sa mali otvoriť kapitul 23 a 24. A čo sa týka e, zásadných e, e, základných práv, ľudských práv a súdnictva, tak tam by sme urgentne mali riešiť vystávajúce otázky a mali by sme zaručiť, že reformný proces v Turecku sa bude formovať na základe európskych hodnôt a noriem ďalšie nástroje na posilnenie e, spolupráce s Tureckom je tak, že e, budeme e, taktiež podporovať proces uzadzovania Kurdov, budeme podporovať princípy právneho štátu a slobodu médií. Ďalej, e, Svetová banka e, odporúčila zosilniť colnú úniu a mali by sme doplniť náš dialog aj e, dialogom o spoločných problémoch a spoločných obavách vo vzťahu aj k tretím krajinám a taktiež pod, poskytnúť lepšiu humanitárnu pomoc aj Sýrii, aj Turecku. No ale turecká vláda by taktiež mala ukázať, že je plne zaviazaná a chce dosiahnuť demokratické reformy tak aby sa formovala pluralistická demokratická spoločnosť. Nová ústava by sa mala zakladať na širokom konsenze širokého politického e, spektra aj spoločnosti. Vláda musí vytvoriť mechanizmy na konzultáciu širokej e, verejnosti. Ankara musí dosiahnuť stanovené referenčné hodnoty troch kapitol, ktoré EÚ neblokuje. Turecká vláda nadalej neimplementovala ustavovania vyplývajúce e, z asociačnej dohody medzi Tureckom a Európskym spoločenstvom. Toto e, je obrovskou prekážkou v prístupovom procese. A taktiež tu máme eh, otázku eh, Cypru. A tento parlament vždy plne podporoval znovu zjednotenie Cypru na základe eh, férového a priateľného rozhodnutia pre obe, riešenia pre obe strany. A ja som tam využila ten e, ťažko vybojovaný kompromis nášho parlamentu, ktorý mal byť súčasťou ďalšieho riešenia situácie v Turecku. A v roku 2005 začali e, rokovania, no a toto vedie k veľmi dlhému otvorenému procesu, ktorého podmienkou sú samozrejme úspešné reformy. No a myslím si, že tu sa môžeme sústredovať na diskusiu a na obsah negociačného procesu. A na záver by som kolegovia chcela povedať, že sa teším na váš prínos a prosím, sústredujte sa v rámci diskusie na to, ako môžeme oživiť eh, naš, eh, naše styky s Tureckom. Mali by sme využiť aj posledného vývoja v krajine a je to v záujme nás všetkých, aby Turecko nadalej implementovalo demokratické reformy a aby EÚ nadalej podporovala šírenie európskych hodnôt a noriem ako referenčný hodnot pre tento proces. Ďakujem pani Píri a teraz podľa protokolu dám slovo eh, tým spravodajcom na 3 minúty pani Somer. Ja, vielen Dank. Um, zunächst einmal... Ďakujem. Takže na úvod by som chcela poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorá odvedla. ktorú odvedla týmto dokumentom. A nie je to jednoduchá úloha. Uznesenie o Turecku nášho parlamentu, ale môžem vás uistiť, že to bude ešte ťažšie, až dostanete všetky naše pozmenujúce návrhy. Takže pripúšťam, že si musím ten váš návrh prečítať ešte dvakrát. Mám trochu problémy s tým textom, pretože niektoré body, ktoré sú pre nás dôležité, sa tam objavujú viackrát v rôznych častiach. Alebo prepašte, túto som to prehádzala, tie dokumenty som trochu, som toto poprehádzovala, ale to je mm, mm, mm, môj problém. Chcela by som sa vyjadriť k určitým častiam. Áno, je správne, a to by sme tam mali napísať, že ešte v Turecku načaká veľký kus práce, ale niekde by som chcela voliť trochu jasnejšie slova, formulácie a možno sa nám to podarí nejak dobre napísať. Ja som už spolupracovala s ostatnými e, spravodajcami z ostatných politických skupín minulý týždeň, takže to bola dobrá spolupráca. Myslím si, v tomto duchu ktorom sme viedli aj minulé uznesenie, aby sme mali pokračovať aj naďalej. Myslím si, že je to možné. Takže občas trochu jasnejšie formulácie. V bývalých uzneseniach sme boli jasnejší. Napríklad máme tu teda určité body, ktoré sa týkajú slobody médií, ktoré pochádzajú z bývalých uznesení, tie by sme tu zase mohli citovať nie len na to poukázať, pretože to sa ľahko preskočí pri čítaní. Myslím si, že by sme tam mohli niečo aj presne zopakovať z minulých uznesení, pretože tam sa predsa nič nezmenilo. A večer pred eh, schválením tohto uznesenia minulý týždeň už opäť sa blokovalo, už nastávala cenzúra na internete v Turecku. A turecký premiér v Paríži potom rozprával zase úplne niečo iné, hovoril o slobode médií. Myslím si, že to by sme mali úplne jasne napísať. My tam nechceme vidieť e, nejaké masky, chceme vidieť pravú tvár Turecka. Nemôže to byť tak, že na ofici- že oficiálne jeden hovorí Čihy a zase doma neoficiálne hovorí Hot. Takže myslím si, že sloboda vyjadrovania sa zo dňa na deň mení, že to tam o 180 stupňov otáča. S tým sa nedá pracovať. To je absolútne nespolahlivé. Takže ešte jedna vec, ktorú by sme to mali spomenúť, že turecký premiér na svojej našteve v Nemecku že v podstate hodil vínu za atentáty v Francúzsku na členské štáty EÚ. A to už je priveľa. A máme, tvrdí sa, že je tu terorizmus, ale nie islamistický. O tom by sme taktiež tam mali niečo napísať a tu máme tu príležitosť. A naďalej ten koniec je otvorený. Už som skoro na konci, pán predseda. Či sme to tak robili v prípade iných uznesení a tak by to malo aj ostať. No a ešte konkrétne k Cypru. A Pán predseda prerušuje pani Sometora. Hovorí, že sa o tom ešte musí diskutovať. Ďakujem, pán Van Orden. Well, thank you very much, Chairman. Well, it's an Ďakujem, pán predseda, to je veľmi zaujímavá správa. Je tam veľa známych prvkov, ktoré sa vždy opakujú za každým, čo píšeme správu o Turecku. Uh, a Európsky parlament by nemal byť hlasom disidentov, ale hlasom, ktorý žiada silné alebo silnú demokratickú a sekulárnu vládu Turecka, ktorá bude rešpektovať e, ľudské práva a politickú slobodu. Ja samozrejme určite, tam v minulých mesiacoch boli určité obavy, že niektoré z týchto slobod boli krátené alebo obmedzované. Taktiež Turecko, podľa niektorých, sa stávalo ambivalentne k otázke k problému ISIS a že ehm, nebolo možné využiť vojenské základne v Turecku proti, na boj proti, proti ISIS a že tam dochádzalo k rekrutovaniu teroristov, ktorí potom bojovali v Sýrii. Na druhej strane potom dochádza k ďalšiemu, liber, ďalšiu liberalizácii vizového kontaktu medzi Tureckom a EÚ. A za posledné tri roky eh, asi 100 tisíc ilegálnych imigrantov prišlo z Turecka do Grécka a do iných členských štátov EÚ. A ja si myslím, že to je predovšetkým problematické a teraz v dobe, keď máme 100 tisíce, milióny eh, utečencov zo Sýrie v Turecku a z Turecka sa ľahšie dostanete do EÚ, tak je toto problematické a musíme urobiť viac, mm, aby sme to vyriešili. Čo sa týka Cypru, tak to nie je len Turecko, ktoré by malo aktívne podporiť negociačný, negociácie o zjednotení. Taktiež Grécko musí ukázať podporu. Stále sa tu opakuje tá mantra o ankarskom protokole a vieme, že tento protokol nebol implementovaný z dôvodu, že EÚ sama nedokázala e, splniť svoje záväzky, čo sa týka izolácie Cypru. Čo týka energetických otázok, tak tie sú stále dôležitejšie, ale um, taktiež sú zdrojom veľkého napätia. A tam by sme to taktiež mali vyriešiť. A preto by sme mali otvoriť energetickú kapitolu v rámci rokovaní táto e, otázka má mnoho aspektov, ktoré by sa mali riešiť. Takže sú tam mnohé veľmi známe prvky, je to správe, no a je tam e, stále hromada bodov, ktoré tam nie sú pokryté. Ďakujem. A teraz pán Lambsdorff. Ja, vielen Dank. Thanks a lot. Thanks. Ďakujem aj ďakujem aj za správu. Myslím, že je dobré, že sa snažíte uberať cestou kompromisu. Myslím, že je to dobré, pretože sa môžeme sústrediť na podstatné, ale to podstatné však je o mnoho zložitejšie, ako to bolo v posledných desiatich rokoch. To si musíme ujasniť. U nás v skupine sa diskutuje o tom, či má vôbec význam rokovať v rokovani, e, pokračovať v rokovaniach. Sloboda prejavu, sloboda médií, e, nezávislosť súdnictva, nezávislosť vyšetrovaní, sloboda e, tretieho sektora vlády. Toto všetko sú témy, ktoré sú zásadné, ktoré sú jadrom našej DNA a práve tu sú e, veľké nedostatky v Turecku. A tí, ktorí tvrdia, že by sme mohli dať Turecku priestor prejaviť skutočnú angažovanosť v snahe e, podporovať inkluzívnu spoločnosť, tieto formulácie sme používali aj v iných prípadoch súvislosti s Tureckom a môžeme si byť istí, že Turecko takúto ochotu neprijaví, pretože práve v týchto centrálnych otázkach, ktoré sú e, súčasťou aj prvského kodanského, prvého kodanského kritéria, sme nezaznamenali absolútne žiadny pokrok. Práve naopak, e, ešte sa situácia zhoršila. Turecký predseda vlády, teraz súčasný e, prezident, sa vyjadril, že Európska únia ho môže bozať takéto silné slova použil. Podľa mňa by sme nemali pokračovať tak, ako doposiaľ. Naozaj už začíname teraz desiatých rok rokovaní. Ja nevidím mnohých ľudí okolo seba, ktorí by si naozaj mysleli, že v najbližších desiatich rokoch sa z Turecka stane plnoprávny člen. Súhlasím s tým, čo píšeš, Katy. Naozaj je mnoho oblastí, v ktorých môžeme a musíme konštruktívne spolupracovať s Tureckom, napríklad otázka energetiky, utečenci, e, zahraničná politika a tak ďalej. Mali by sme na to poukazovať o mnoho viac. Nemali by sme pripisovať až taký význam podrobnostiam rozširovacieho procesu, pretože je to proces, ktorý je naplnený jedom aj Turecko a Turci sa veľmi hm, opravne nehnevajú na Európsku úniu, na vyjadrenie Sarkozyho, Merkelovej a tak ďalej. Najprv im niečo slubujeme a potom e, zdá sa, že nedokážeme splniť. Teda snažme sa e, byť reálni. Nenavrávajme si, že sa Turecko radikálne zmení. Sústredím sa na tie oblasti, kde naozaj je možný pokrok. A čo sa týka vizovej liberalizácie, práve na tom Turkom veľmi záleží veľmi ponižujúce vyčkávanie v radoch v Ankare a na ambasádach. Toto ich veľmi ponižuje a nie, či budú otvorené ďalšie kapitoly alebo nie. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalší rečník. Pán Georgiu, chcem upozorniť, že podporujem stanovisko, že nemôžeme pokračovať tak ako doposiaľ Musíme dať jasne najavo, že turecký predsed, prezident sa nemôže takto správať k Európskom parlamentu. E, kritizoval uznesenie Európskeho parlamentu ako nevyvážené a tým vlastne naznačil, že celý Európsky parlament podľa neho je zaujatý. Toto uznesenie Európskeho parlamentu poukazuje na potláčanie novinárov, taktiež potlačenie slobody prejavu a tak ďalej a ďalej islamský štát. Turecko podporuje islamský štát, alebo aspoň proti nemu nebojuje. A vôbec sa tu nehovorí o Famakuste v súvislosti s Cyprom. Teda je potrebné vrátiť toto miesto pôvodným obyvateľom. Vôbec sa tu nespomína riešenie, ktoré chceme dosiahnuť, čo sa týka demilitarizácie ostrova a taktiež porušenia výsostných vôd eh, Grécka a Cypru. Aj tie by sme mali spomenúť eh, ďalej, čo sa týka eh, informácií o masových hroboch v súvislosti s masovými hrobmi. Aspoň pozostali budú mať možnosť určiť, kde presne ich príbuzní ležia. Okrem iného sa ukázalo, že u niektorých jedincov boli ponechané iba dva prsty alebo dva nechty. Tu nejde len o zavraždenie týchto nezvestných osôb. Turecko konečne musí otvoriť archívy a musí jasne povedať, kde presne sú tieto masové hroby, aby mohli pozostali svojich príslušníkov pochovať. Je to urážka pozostalým, len im odovzdať štyri kosti a povedať im, že toto je pozostalosť ich rodinného príslušníka. Nemôžeme si navrávať, že Turecko sa odrazu stane e, stabilnou krajinou, že zrazu bude dodržovať všetky záväzky a že tam budú všetci nažívať v miery a v pokoji. Ak Európsky parlament e, sa chce vyjadriť dianie v Turecku, musí mať túto možnosť. E, Nik tomu v tom nesmie brániť. Tureckí Cyperčania sa už stali e, menšinovým obyvateľstvom na svojom území. 100 tisíc z 500 tisícov z Turecka. Aj grécky Cyperčania sú vo svojej identite ohrozovaní a preto je riešenie naliehavo potrebné. Žiadame o vašu podpory, podporu pani Sevalos. Eh, Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať eh, všetkým predrečníkom aj pani Piri za vynikajúcu správu. Chcela by som predniesť niekoľko poznámok, ak dovolíte. Vieme, že v Turecku sa niektoré veci neuberajú správnym smerom, najmä čo sa týka konania štátnych orgánov, ale musíme si uvedomiť, aký je rozdiel medzi tým, čo táto vláda robí a čo robia občania. Musíme nájsť spôsob, ako vyslať pozitívny signál občanom Turecka, že im nezatvárame pred nosom dvere, ale zároveň politikom musíme dať tiež jasne najavo, aký je náš postoj. Musíme hovoriť o udržateľnom miery s Kurdmi, nie o udržateľnom riešení kurdskej situácie. Musíme nájsť taký mier, ktorý bude dlhodobo fungovať medzi Turkami a Kurdami. Najmä, eh, keď si vezmeme, aká je situácia v susedných krajinách v súvislosti s islamským štátom, eh, ktorý sa dostáva už až k tureckej hranici. A v tomto kontexte musíme vyjadriť znepokojenie nad opakovanými stiažnosťami, ktoré počúvame, že údajne Turecko pomáha nejakým spôsobom islamského štátu. A ďalej v bode 18 sa spomínajú novinári. Myslím, že si musíme pripomenúť, že Turecko je naozaj veľmi nebezpečnou krajinou pre novinárov, nielen v konkrétnych okolnostiach, čo sa týka napríklad menšín, a tak ďalej. Ďalej, e, konkrétne v bode 28 sa hovorí o násilí na ženách. Možno by sme mohli zahrnúť e, do tohto bodu aj poznámky pána Erdogana, keď hovoril o tom, ako vníma ženy a ich e, úlohu v živote. Ďalej, bod 27. Naša skupina nesúhlasí celkom s dohodami. Vidíme, že v budúcnosti bude k nám prichádzať mnoho utečencov cez Turecko. V švedskej tlači sa hovorí aj o gréckej reakcii na utečencov, že ich vracajú späť do Turecka. Bez okolkov. Musíme sa teda pozrieť tak zoširšia na otázku presťahovalcov, nielen cez prizmu readmisných dohod. A ďalej, e, čo sa týka poslednej časti, tam sa hovorí o čistých formách energie. Je pred nami spoločná výzva, ktorá spočíva v tom, že musíme znižovať mieru fosilných palív. Ak chceme naozaj dosiahnuť naše spoločné klimatické ciele, musíme klásť väčší dôraz na bod 28. Toľko poznámky z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pani Sevajos. A teraz by som dal slovo predsedovi eh, delegácie do Turecka pánu Manuelisovi Kefalojanisovi. Ďakujem. Najskôr chcem oznámiť, že 30. tohto mesiaca budeme organizovať eh, prípravné stretnutie zmiešaného výboru s kolegami spoločného parlamentného zhromaždenia EU Turecko teda je to prípravné stretnutie 30. januára a potom samotné zasadnutie spoločného parlamentného výboru zasadne v Istambule 18. až 20. februára. K samotnému textu kolegyne Piri. Aj k tomu mám niekoľko poznámok. Som vďačný pani Piri za jej správu. Vyjadrila sa, že vzťahy medzi EU a Tureckom sú strategicky dôležité, ale je potrebné doplniť to isté poznámky, čo sa týka zahraničnej politiky. Tu neexistuje spoločné vnímanie problematiky medzi EU a Tureckom, napríklad čo sa týka postoja k Rusku a sankcií. Dnes dopoludne sme o tom hovorili v súvislosti s bývalou Jugosláviou. E, ďalej po druhé právny štát. Keď dochádza k zadržiavaniu novinárov a keď je obmedzované fungovanie e, Twittera a Facebooku, tak sa Turecko ešte viac vzdialuje našim hodnotám ďalej ľudské práva a základné slobody. Tu sa uvádza, že náboženské slobody už celé roky sú obmedzované, že kňažský seminár je naďalej uzavretý v Istambule, existuje ekumenický patriarchát a neustále sa požaduje, aby kňažský seminár bol opätovne otvorený. E, to je odsek 20 ďalej téma menšín, aj tá je veľmi dôležitá, musíme ju brať na vedomie. Ďalej, demokracia. Aj tu sa upozorňuje, že 10 10 volebná hranica je veľmi vysoká na to, aby sa nová strana mohla dostať do parlamentu. A ďalej dobré vzťahy. Cyprus je kortským uzlom vzťahov medzi EÚ a Tureckom, normalizácia vzťahov s Cyprom, ďalej uplatňovanie doplnkového protokolu. V poslednom čase došlo k provokáciám taktiež porušovanie e, rozhodnutia OSN, ďalej je vody. Toto všetko sú témy, e, ktorých sa musí hovoriť a o ktorých sa bude hovoriť okrem iného aj 30. januára a 18. 20. februára. Ďakujem. Takže teraz budú hovoriť poslanci. Dosť sa ich hlási, konkrétne 12, takže každý dostane minútu a pol. Dúfam, že nám vyjde čas. Prvý bude pán Preda. Merci infiniment. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som predovšetkým chcel poblahoželať pani Piri. A nie, tu je, tu je tam, áno, dobre, za odvedenú prácu, pretože si myslím, že text e, je v tom pozitívnom duchu v prvej časti, čo sa týka vzťahy s úniou. A potom je tu druhá časť, to, v ktorej text nás upozorňuje na určité vývojové trendy, ktoré vyvolávajú obavy a ja si osobne myslím, že je potrebné že nesmieme váhať jednoducho a musíme ešte jasnejšie, jednoznačnejšie vyjadriť naše obavy, obavy priateľov Turecka. Ja sa ráta medzi e, priateľov Turecka, ale cítim určité obavy voči smerovaniu, to, na, ceste, na ktorú sa akoby uberá Turecko. Toto Turecko sa uberá stále viac a viac e, smerom alebo cestou, ktorá sa dá ťažko zadefinovať. Nemáme na to názov, nemáme na to meno a máme pocit, že v každom prípade sa vzdialuje od demokracie a Najdôležitejšou otázkou aj vzhľadom na to, čo sa udialo minulý rok v oblasti slobody, tlače, oddelenia moci, nezávislosti súdnictva, čo je to vlastne za režim v Turecku? Čo to je? Na čo sa to podobá? Pretože je jasné, že jednoducho o demokratických veciach sa jednoducho nedá rokovať to bolo poprvé. Po druhé, to neznamená, že teraz musíme spochybniť proces prístupový Turecka a práve preto uh, žiadam. Uh, neviem, máte už iba minútku. Mm, mm, ponáhľate sa? Dobre, tak nič. No. Thank you very much, Ďakujem pekne. Pán Preda. Pokiaľ všetci chceme hovoriť, tak musíme obmedziť čas. A pokiaľ nenechám hovoriť ostatným, ostatných, tak nebudem, nedám vám to právo. Ale dúfam, že aspoň môžem si signalizovať a už hovoriť priateľské signály, vysielať voči kolegyni, nie? Teraz hovor... nerobte so mňa uh, psínu, pretože ja hovorím o tom, čo sa stalo predtým. Ja by som chcel poblahožovať kolegyni Katy Pili a podporiť jej správu. Predovšetkým to, že kladie dôraz na konkrétne následné aktivity v rámci reform Turecku, prehlbenie medziľudských vzťahov a pokrok v oblasti ture- e, kurdskej otázky, legislatíve proti teroru, kapitoly uh, 23, 24 a 31. Dôležitá úlaha Turecka v súvislosti so sírskými utečencami. Pani Síri veľmi konštruktívne postupovala pri rokovaniach o uznesení minulý týždeň a dúfam, že táto spolupráca medzi veľkými skupinami a ďalšími skupinami v tomto výbore bude pokračovať. Ale poviem to všetkým, ja osobne nesúhlasím s tým, že niečo by malo byť otvoreným koncom. Je to niečo iné ako to, čo je na Balkáne, ako iné to, čo vyzerá tu. Ja si myslím, že e, ja nesúhlasím si, že s Tureckom by sme mali zaobchádzať inak ako s ostatnými, ale ak to tak je, ak to tak prešlo, to ako povedal pán Lanzors, je potrebné nájsť konsenzus, tak samozrejme ja ja, ja hovorím o svojom osobnom názore. Čo sa týka Cypru, ja dúfam, že tu bude konštruktívna spolupráca so spravodajkyňou, tak aby tá správa bola primeraná, vyvážená. Ja osobne predložím pozmeňujúce návrhy ohľadom k ústavnej reformy, aby na tej súhlasili všetky strany, potom kapitola doprava, zamestnanosť, aby tieto boli otvorené, čiže 24 zamestnanosť, sociálne otázky, komisia povedala, že to je prioritou, tak teda nech sa to prejavia aj v vzťahoch s Tureckom. Ďakujem pekne, pán Tanok. <clears throat> No je jasné, že, že prezident Erdogan a jeho Turecko sa uberá úplne inou cestou uh, od EU, NATO partnerov, uh, novinári sú väznení, uh, sudcovia, uh, sú im odoberané prípady neprimerané použitie sily pri protestoch a nikto nepochybuje o tom, že Erdogan je stále populárny, ale veľmi čudné, keď spochybňuje e, rovnosť mužov a žien, porovnáva Spojené štáty s muslimami pred 300 rokmi, a hovorí o tých útokoch na Charlie Hebdo, ako keby to bola chyba niekoho iného a snaží sa e, presvedčiť novinárov, e, tvrdí o tom, že PKK je oveľa väčším e, nepriateľom ako ISIS. E, videli sme to aj v Kobáne a podobne. A je tu otvorená politika, ktorá umožňuje teroristom prekačovať hranice do Sýrie. Takisto Erdogan komplikuje vzťahy s Ruskom, zároveň keď tureckí bratia na Kryme Tatári sú stíhaní a musia ísť do exilu ale Uh, to také Turecko, ktoré som kedysi poznal, snáď sa raz zobudí a veci zvráti skôr ako bude neskoro. Samozrejme, dobrým základom by bolo budovanie vzťahov, ktoré vyvolajú dôveru na Cypre a uh, <clears throat> vo východnom e, stredomorí by sa e, mohol naďalej ťažiť, ropný, e, ťažiť ropa a zemný plyn bez toho, aby tu boli ohrozené tieto aktivity. Myslím si, že by sme mali rovnako zvážiť pozastávanie určitých finančných peňazí, ktoré EÚ tak štedro dáva Turecku, ak nedojde k žiadnej zmene stanoviska Dogana. Ale minimálne so spravou ako takou môžem súhlasiť. Pán Castaldo? Muchas gracias, presidente. Eh... Volevo ringraziare la relatrice eh, per eh, il lavoro Ďakujem pekne. Eh, ďakujem kolegyni za prácu. Správa je veľmi presná v každom prípade a myslím si, že zachádza aj do potrebných detailov. Bod 11. Terorizmus. Ale množstvo aj špecifických prípadov, ktoré sa tu uvádzajú. Takže je veľmi dôležité posilniť našu kritiku. Čo sa týka médií a novinárov, tam je to takisto dobre popísané, čo sa týka eh, slobody prejavu. Všeobecne by som skôr bol za to, aby sme viac hovorili o otázke terorizmu. Vieme, že hranice so Syriou sú priechodné a zahraniční bojovníci môžu jednoducho kľudne prechádzať cez Turecko a do Sýrie či Iraku a tam viesť vojnu. Nedostatočne hovoríme o téme financovanie teroristických skupín v Sýrii. Chcel by som teda, aby sme postupovali koherentnejšie v našej zahraničnej politike a to by sme tam mali takisto uviesť. A pripomenieme si 100 rokov arménskej genocídy a možno to by bola dobrá príležitosť na to, aby sme apelovali aj na zmierenie týchto dvoch komunít. Ďakujem. Mm, navrhujem nasledujúci text. Európsky dohovor o ľudských právach. Demokracia sa neposilňuje, zhoršuje od 3. oktobra 2005 vzťahy medzi Tureckom a Cyprom. Dopady tureckej vlády a financovanie terorizmu a podpora islamského štátu. Dvojitý meter a dvojaké, dvojaké vyjadrovanie Turecka a zastaviť, až kým sa toto nezmení, zastaviť prístupové rokovanie s Tureckom, až kým sa toto nezmení, kým sa nezvážia všetky tieto body. Hvala lepa. E. Ďakujem pekne, pán kolega, pán podpredseda. Na úvod by som chcel poblahoželať pani kolegyni Pirit za vynikajúcu správu o Turecku. Hovorilo sa tu o tom, že od roku 2005 sú otvorené rokovania s Tureckom. V podstate to bolo v tom istom termíne, ako to začalo s Chorvátskom. A Chorvátsko je v EÚ, ale Turecko sa pustilo na inú cestu. Od 63. roku v podstate sa akoby približuje k Únii a to je najväčšou výzvou pre nás. Myslím si, že je potrebné zosúľadiť metodiku rokovania s Tureckom so zmenami v metodike rokovaní s ostatnými krajinami. Kľúčové kapitoly, ktoré spomenula pani Piri, 23 a 24 tzv. systematické kapitoly sa týkajú všetkého toho, o čom sme počuli vo vystúpenia našich kolegov, to znamená právny štát, ľudské práva a uh, odčlenenie, uh, teda nezávislosť vlády a sloboda médií. To všetko je potrebné na to, aby sa presadzovali potrebné reformy a tieto aspekty v podstate obsahujú v sebe riešenie e, reformných procesov v Turecku Turecko ako globálny hráč e, to, koľko príjma utečencov. E, vzhľadom na to musíme mať dobrý dialog, e, politický dialog s Tureckom, pretože Turecko je jedným zo spojencov aj v NATO, takže stratégia, ktorú používame doteraz, a určite súhlasím aj s tým, čo tu zaznelo, táto stratégia poskytuje určité záruky v pokračovaní reforiem v Turecku. Senera Gomez. Thank you. I, I'd like to, uh... Ja by som chcela podlahoželať Katy Piri za veľmi dobrú komplexnú správu a správny prístup k tomu, čo podľa mňa je tou najústrednejšou otázkou. To znamená právny štát a ľudské práva v Turecku. To nás trápi asi najviac. Mnohé aspekty, e, nezávislosť súdnictva, sloboda práva a tak ďalej. Tu by som chcela povedať, že nesúhlim sa hlasím s kolegom z EPP a tieňovým spravodajcom, ktorý hovoril o islámskom terorizme a že to popiera Turecko. Ja si myslím, že Turci a všetci muslimovia či kresťania, ktorí majú svoje vedomosti, by mali byť proti týmto dvom slovám a ich prepojeniu. To ako keby sme každého muslima považovali za teroristu. A nie. E, islám rovnako ako judaizmus aj kresťanstvo sú proti terorizmu. My nehovoríme o katolickom terorizme v Írsku, nehovoríme o tom, nie. Nehovoríme o kresťanskom terorizme. E, Takže prečo hovoríme o islamskom terorizme? Jednoducho, teroristi sú teroristi a sú to ľudia, ktorí zneužívajú islám, nesprávne vyvolávajú islám, aby nás privedli do, tejto, do tejto chyby, aby sme spájali islám a terorizmus. Jednoducho, islám neschvaluje terorizmus, práve naopak. A nielen v tejto správe, ale vo všetkých ostatných správach to musíme jasne povedať. A mám konštruktívnu kritiku na Katy samozrejme, v tej veci, kde hovorí o, teda v bode 29. Katy tam hovorí, berie na vedomie pripravenosť Turecka zohrávať aktívnu úlohu v medzinárodných koalíciách proti islamskému štátu. Prepačte, bola som práve v Iraku a v týchto oblastiach, kde útočí islamský štát a ja nesúhlasím s tým. Počula som mnoho príbehov a môžem vám ich porozprávať, že Turecko zohráva veľmi takú nejasnú hru, minimálne to tak povedať, nejednoznačnú hru a to nemôžeme prehliadať. Jednoducho to nemôžeme prehliadať. Senior Belder. Pán Belder. O, a mimochodom to isté platí aj o Líbii. Ďakujem, kolegyňa. Kolegyňa Pír hovorí hovoriť po holandsky, tak aby ste mi ešte lepšie rozumeli. A pamätáte si, ale spomnite si, čo povedala pani Gomeš. Ja som pred pár dňami dostal spis od môjho asistenta a tam sa hovorí o otázkach a účasti v Turecku a v Sýrii posledných v januári. Teraz sa zistilo, že sa cez Turecko pašujú zbranie do Sýrie. Máme uznesenie 2737. Tam sa zabudá na Turkov. Turecko sa tvári, ako keby tam neexistovala žiadna súdna príslušnosť. Mám tam odsek 29. Ten by mal byť rozhodnejší. Tam sa musí povedať, že Turecko musí bojovať proti ISIS, pretože to nerobí. A samozrejme, týka sa to aj Izraela. Čo sa môže zlepšiť na vzťahu medzi Tureckom a Izraelom? Takže prosím aj na to nezabudete. Ďakujeme, pán Korvin Mike. Senior Korvin. Uh, thank you, Mr. Chairman. I have... Ďakujem, pán predseda. Krátku otázku. Môžete mi niekto vysvetliť, prečo by sme sa mali snažiť zjednotiť Cyprus? Nesnažite sa zjednotiť Haiti. Obyvateľstvo Haiti a e, Dominikánskej republiky sú podobné. Španielčina a francúzština sú podobné, veria v vúdu, máme tam kreolo, bielých aj čiernych, tak ani sa nesažíme zjednotiť. Prečo chcete zjednotiť e, Cyprus? Pani Teokanos. Ďakujem za slovo. Nechcem to tu, nechcem to teraz vysvetľovať, prečo musí byť Cyprus znovu zjednotený. Pani Píri na plenárke povedala, že EÚ v žiadnom prípade uzná slepú voj, slepé vojenské násilie. Ale to, čo teraz, to je presne to, čo vládne teraz na Cypre. A preto o tomto hovorila predseda Schulz. Povedal, že je polutovania hodné, čo sa deje na Cypre. Máme tam fašistickú okupáciu tohto ostrova. a že Cyprus musí byť oslobodený. Bolo tu povedané, že pokiaľ chceme niečo urobiť pre Cyprus, musíme povedať pravdu. Najprv pre nás, tak aby to turecký národ pochopil a ne už otvoríme koľkoľvek kapitol, tak stále tu máme známeho slavného Erdogana, a tých, ktorí ho podporujú a oni svoje stanovisko nezmenia. Čo sa týka Cypru, otázky Cypru, musíme jasne vyjadriť svoju podporu Cyperskej republike. Musíme podporiť uznanie Cypru a musíme požadovať, aby sa stiahli e, turecké okupačné jednotky. Pretože nemôžu len 16 km, o 16 km posunúť svoje lode z Limasolu. Čo sa stane potom? Musíme my ako Európsky parlament zaručiť, že e, bude poskytnutá podpora Cypru. A na to čakáme a na to čakajú oni. Ďakujem, pán Papadakis. Áno, ja plne chápem, že kolegyňa Katy Píry sa snaží uchovať otvorené komunikačné kanály s Tureckom, ale musíme sa tiež opýtať, s akým Tureckom chceme komunikovať. Chceme, nechceme paliť mosty e, medzi nami a tureckým národom, ale máme tu ešte európske hodnoty a práva, tie musia byť akceptované a je treba vyriešiť problém Cypru a taktiež problém internej demokracie v Turecku. A momentálne turecký štát spôsobuje tieto konkrétne problémy. Je to provokácia. To, čo, e, ako sa vyjadruje turecký režim o EÚ a aké má stanoviska. Takže tým, čo hovorí, je aj v praxi. Musíme na to reagovať. Musíme sa opýtať, koľko toho ešte musíme vydržať aby sme sa zblížili s Tureckom. Ako chceme požadovať dodržiavanie našich hodnôt a práv. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem hm, vážna pani Píri, vážni kolegovi. Ja nebudem znovu zase hovoriť o všetkom, tom, čo tu bolo povedané, čo sa týka právneho štátu v Turecku. Nebudem hovoriť o prenasledovaní novinárov a politických represáliách, o popieraní arménskej genocídy. Ja budem hovoriť o dvoch súčasných problémoch. Poprvé, podpora Turecka e, islamskému štátu. To ukazuje, že Turecko sa stáva centrom islamského štátu a ďalej tu máme e, hrozbu neoosmanskej politiky prezidenta Erdoána voči susedským štátom. Máme tam e, okupáciu e, Cypru, e, nelegálnu imigráciu v Grécku, v Bulharsku, nelegálne miešanie sa Turecka do bulharských záležitostí, e, Bulharsko je členom EÚ a toto sa týka politických projektov a náboženských organizácií. A toto všetko je dôsledkom Erdoánovej agresívnej diktatúry. Toto je skutočná hrozba pre e, štáty, ktoré susedia s Tureckom a sú členskými štátmi EÚ. Takže chcem všetkých vyzvať, chcem vyzvať k tomu, aby toto bolo ukončené. Ďakujem, kolega Mavrides. Κύπρο, είτε αν ήμουν από την Ολλανδία si to inomeno Βασίλειο. Či už ste Cyperčan, Holandian alebo Angličan a dôvod, pre ktorý stanovisko bolo rovnaké, bol ten, že našou prvou obavou v tomto parlamente je otázka zachovania Európskej únie na základe právneho štátu a na základe určitých princípov. Takže obraciam sa na kolegov. Mám hovoriť po anglicky? Mám to zopakovať? Takže obraciam sa na kolegyňu Katy. Ja chápem, že ako spravodajkyňa ste sa riadili inou metodikou a myslím si, že táto správa má naozaj závažné medzery, nepredstavujú právny štát. Napríklad sa tu nikde nehovorí o angažovanosti Európskej únie, pardon, Turecka v otázke Cypru. Nespomína sa tam stiahnutie tureckej armády ani protokol z Ankary, nič sa tam nespomína, nie je tam ani výzva na to, aby Turecko rešpektovalo základné práva európskeho štátu, ktorým je Cyprus. A sú tam ešte aj ďalšie diery a nedostatky. Takže jednoducho predložíme pozmenujúce návrhy. Ale bol by som radšej, aby tieto všetky základné veci tam už v tej správe boli. A e, chcel by som vedieť, a kam idú peniaze z Európskej únie, kde končia? Ďakujem. Takže vážení kolegovia, ako socialista, ako Európan, ako Rumún, si myslím, že Turecko by nikdy nemalo vstúpiť do EÚ napriek, alebo pardon, nemyslím si to. Mali by sme ich uvítať. A vítam aj prístup e, Katy v rámci správy, tá je vyvážená, komplexná a skutočne potrebujeme, je to zásadné, aby Turecko koordinovalo svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku z EÚ a z NATO. Je to zavezujúce pre nich podľa, na základe zmluvy, zmluv, ktoré podpísali. A čo sa týka posledného približovania Turecka k Rúsku vo vzťahu k energetike, tak to je pre nás obrovská hrozba. Musíme to vyriešiť. Pretože v opačnom prípade bude naša bezpečnosť ešte zraniteľnejšia do budúcnosti. Ďakujem. Teraz dám slovo na 3 minúty pánu Mortius, eh, ktorý je rediteľom eh, generálneho rediteľstva pre eh, rozšírenie EÚ. Ďakujem. Takže za komisiu by sme chceli vyjadriť svoje uznanie za túto veľmi vyváženú a otvorenú správu. Hovorí o tom, kde pokrok bol zaznamenaný v roku 2014 v Turecku, ale taktiež jasne hovorí o nedostatku, ktoré ešte Turecko musí riešiť. A myslím si, že predovšetkým je dôležité, a to uznávame, že správa hovorí o tom, že my e, sme naďalej veľmi aktívni e, v kontakte s Tureckom. Turecko je strategickým partnerom EÚ a čo sa týka prístupových rokovaní, tak tie sú najlepším rámcom pre E, riešenie konkrétnych otázok. Ako povedal pán Lamzorf, nestačí to. Musíme e, spolupracovať v mnohých iných oblastiach. Taktiež oceňujem to, ako parlament žiada nezávislosť a posilnenie súdnictva. To je veľmi zásadná oblasť. A taktiež to platí o vašich formuláciách v súvislosti s bojom proti korupcii, to je tiež dôležité a taktiež hovorí sme taktiež tieto obavy boli zachytené minulý týždeň vo vašom uznesení ohľadom práv slobody vyjadrovania. Je to tu napísané v tejto správe veľmi jasne. Takže máme úvodné referenčné hodnoty e, pre kapitoly 23 a 24. Tam máme jasne stanovenú cestovnú mapu pre ďalší vývoj v Turecku, ale poviem to jasne, nie je to nejaká predstava, že Turecko si to zaslúži, ale je to náš vlastný záujem a je škoda, že nevyužívame ten potenciál na to, aby sme Turecko tak trochu prinútili, aby bolo aktívnejšie, aby robilo väčší pokrok a myslím si, že by sme všetci mali využiť túto príležitosť tak aby EÚ sa stala takou kotvou pre demokratizačný a reformný proces v Turecku. A ja si myslím, že v tomto hľade prístupové rokovania musia nabrať na dynamike. Musíme e, potom sa pozrieť na kapitolu 17 ohľadom e, menovej poli- e, finančnej politiky. Toto je dôležité taktiež, ale čo sa týka vyriešenia cyperskej otázky, tak to taktiež môže podporiť e, ďalšie prístupové rokovania. Pretože by to nielen, že výrazne prispelo k normalizácii našich vzťahov, ale by to taktiež odblokovalo 8 ďalších kapitol, ktoré prispejú k tomu um, procesu rozšírenia. No a my skutočne oceňujeme, že sa parlament angažuje v súvislosti so zjednotením Cypru a tiež si myslíme to isté, čo vy, že Cyperská republika má legitimné právo začať bilaterálne rokovať o exkluzívnosti svojej hospodárskej zóny. No a vy ste taktiež hovorili o tom e, v návrhu uznesenia, že musíme spoločne s Tureckom riešiť naše spoločné výzvy, jej problémy, hájiť spoločné záujmy. Máme tu napríklad otázku colnej únie, vytvorenia e, komplexného hospodárskeho dialógu a musíme taktiež sledovať pokrok v týchto oblastiach. Taktiež nedávna tragédia v Paríži toto naznačuje, že by sme mali lepšie spolupracovať v otázke boja proti zahraničným eh, bojovníkom a zahraničným teroristom. A vidíme, že toto prináša výsledky. Napríklad včera večer turecké orgány eh, zastavili loď, na ktorej sa viezlo viac než 300 e, migrantov a zatkli štyroch, štyroch e, Turkov a potom ešte aj Sýrčanov za pašovanie ľudských a prevádzanie ľudských bytostí. No a taktiež chcem zdôrazniť, že je dôležité, aby sme nadalej spolupracovali s Tureckom v otázke liberalizácie vízového styku a taktiež v otázkach e, migrácia máme tu mnohé hranice s Tureckom. Áno. Čo týka tej pozem, pozemnej hranice z Turecka, z Bulharskom a s Gréckom, tam máme pozitívne skúsenosti a momentálne máme 1,7 milióna sírskych utečencov, ktorí sa zdržujú v Turecku. Stojí to 5 miliard eur ročne a všetko je relatívne. Ja nehovorím, že tam žijú už ubytovaní v 5 hoteloch, ale Turecko skutočne sa posnažilo, aby poskytlo e, relatívne najlepšie podmienky, aké mohli. Ako hovorím, týchto 1,7 sírskych utečencov sa dostane skoro do Európy, pokiaľ e, Turecko im nepomôže. Takže toto je ďalší z dôvodov, prečo s nimi úzko spolupracovať. Ešte sem teda poďakovať za váš návrh uznesenia. Ďakujem pán Mordio a na záver dostane slovo ešte pani Katy Píry, spravodajkyňa na 3 minúty. Thank you very much, Ďakujem Pán predsedajúci, ďakujem kolegom, ďakujem aj zástupcovi Európskej komisie za jeho e, slova aj za vaše slova. Myslím, že je Hodné povedať, že sú tu zdieľané obavy súvisiace s princípy právneho štátu, taktiež e, v témach, ktoré sú jadrom prístupového procesu do EÚ. Buď sa situácia nejako nemení, alebo sa dokonca zhoršila. Niektorí z vás spomenuli, napríklad pani Somer, ale aj pani Cebalos spomenuli opätovné preskúmanie znenia textu, kde sa hovorí o slobode tlaču, tlače. Minulý týždeň už som mala rozpracovanú svoju správu, nebohla som teda zapracovať e, aktuálne udalosti. Môžeme teda zapracovať aktuálne schválené uznesenie do našej správy už v tejto chvíli. Ako som už povedala v úvode, väčšina z nás zrejme súhlasíme s analýzou aktuálneho diania. Isté, že rozlišujeme sa skôr v tom, ako zareagujeme, ako využijeme náš eh, vplyv. A čo sa týka vyjadrenia kolegu z skupiny liberálov, eh, myslím, že by sme mali využiť aspoň všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii predtým, ako vyvodíme nejaké závery. Myslím, že akýkoľvek prístupový proces alebo vyjednávací proces so všetkými členmi EÚ bol dlhý. A myslím, že aj v prípade Turecka sa musíme postarať o to, aby sme neskôr využili tie nástroje, ktoré máme k dispozícii predtým, ako pristúpime k nejakým záverom. Mnoho oblastí, ktoré sú spojené s obavami, sa týka zahraničnej politiky, to, čo spomenul kolega Plenkovič, ale aj iný, čo sa týka východnej časti kontinentu. Tam vidíme, čo sa deje v Rusku, s tým súvisiace sankcie. Ja sa domnievam, že dialog na vysokej úrovni s Tureckom musí zahrňať aj obchodné vzťahy s tretimi krajinami. Teda, keď sa príjmajú rozumieť v spoločnej zahraničnej bezpečnosti politike, musíme viesť dialog na vysokej politickej úrovni s Tureckom aj o týchto témach. Ďalšia veľká téma je Sýria. Ja som si vaše vyjadrenie vypočula, ale chcem vás len požiadať pri spracovaní pozmeňovacích návrhov, aby sme vychádzali z faktov. A potom sa snažili uviezť naozaj všetky fakty. Vypočula som si od komisie, ale kolegovia to nespomenuli taktiež. Eh, to, že Turecko prijalo 1,7 milióna utečencov, eh, je výsledkom eh, sírskej krízy. A to, že pešmergovia môžu prejsť do Kobany, naozaj vás chcem požiadať, aby ste pri vypracovaní pozmeňujúcich návrhov nevychádzali z nejakých dohadov a neoverených informácií, ale aby ste vychádzali zo skutočnosti. A ďalej je tu otázka, či to len posúdime a či si povieme, že sa nám nepáči, čo sa v tejto krajine deje, alebo či sa do toho zapojíme. Ja si myslím, že či už sa nám páči alebo niečo sa deje, riešením je ďalšie zapájanie sa v zahraničnej politike. Veľmi ma teší, že veľká väčšina poslancov sa vydrala tiež v podobnom duchu. Keď sa pozeráme na Cyprus, tu chcem upozorniť, že som ochotná diskutovať o tom, ako v Európskej únii môžeme tento text lepšiť, pokiaľ to bude súvisieť s prístupovým procesom Turecka. Ja som ochotná pracovať na konštruktívnom texte, kde bude možná podpora aj našich cyperských kolegov, ale chcem vás naozaj požiadať dôrazne, aby ste zohľadňovali vzťahy EÚ a Turecka v prístupovom procese, aby to nebola správa, ktorá sa bude týkať len a výlučne Cypru. Možno na teraz by stačilo toľko. Teším sa eh, na ďalšiu spoluprácu a najmä s tenevými spravodajcami je to veľmi dôležitá téma pre celý parlament a aj citlivá. Zároveň myslím, že je vhodné venovať tomu rozsiahly priestor. Myslím, že všetkých sedem politických strán sa minulý mesiac zhodlo na podpore uznesenia o Turecku. To je naozaj výnimočné. Dúfam, že aj v tejto správe sa podarí diskutovať dostatočne konštruktívne a pokiaľ to bude možné, hovoriť jedným hlasom k tureckej vláde a jasne dať najavo, kde je naša pozícia. Ďakujem pani Kati Píry, ďakujem aj spravodajcom, tieňovým spravodajcom, všetkým účastníkom diskusie. A chápem, ďakujem, že chápete, že treba obmedziť rečnícky čas. Takže, ďalej tu máme stretnutie s delegáciou pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou Magrebskou um, um, úniou. Máme tu Anemi Nates, ktorá e, vedie pozorovateľskú e, misiu v Tunisku. Máme, mali sme tu voľby, voľby z 26. oktobra z 23. novembra. Tam vyhrala strana Eh, Nuna Turnajs a jej líder bol zvolený za prezidenta a pán Chapí bol zvolený premiérom. Zatiaľ sa rokuje o novej vláde. Prosím, opustite sálu eh, v tichosti. Takže máme tu hlavné otázky, ktoré stojí pred novou vládou, ťažkosti hospodárstva a taktiež problémy v širšom regióne, je to napríklad kríza v Líbii. A výbor musí vytvoriť eh, poriadok parlamentu. Je to veľmi dôležité, pretože majú novú ústavu a parlament dostal sa tejto ústavy nové kompetencie, napríklad môže rozpustiť vládu a preto sú ešte relevantnejšie tie voľby z októbra. Európsky parlament vždy podporoval program demokratizácie v Tunisku a podporoval taktiež demokratické úsilie nového parlamentu. A teraz odozdám slovo eh, vedúcej našej eh, pozorovateľskej misie pani eh, Annemie Vážený pán predseda, kolegovia, predovšetkým mm, vám chcem povedať, že som veľmi rada, že môžem byť v tejto miestnosti, ktorá mi je veľmi známa, ale neprišla som sem preto, prišla som sem preto, aby som vám predložila správu o volebnom o procese v Tunise na jednej strane to podporila Európska únia, na druhej strane veľmi zblízka ju sledovali, pozorovala Európska únia tieto voľby, takže e, toto vystúpenie bude po francúzsky, pretože to bol pracovný jazyk e, našej pozorovacej misie. Táto pozorovacia misia bola v Tunisku od 17. septembra minulého roka až do 14. januára tohto roku. To znamená, bola to dlhá dlhodobá misia, veľkoplošná. Na jednej strane to boli takí v podstate rámcoví pracovníci, ktorí sídlili v Tunise počas celého obdobia a ďalšia stovka pozorovateľov, či už na alebo na dlho, ktorí boli nasadzovaní po celom území Tuniska s výnimkou tých, ktorí sú trvalými pozorovateľmi v Kaslinku, pretože to je región, ktorý žiaľ trpí niečím, čo by som e, nazvala rebeliou, ale skôr to je akási inšpirácia džihadistov, ale nie je to celkom jasné, o čo sa tam jedná. Takže Chcela by som sa pre všetkým poďakovať všetkým a želať pozorovateľom za ich vynikajúcu prácu aj všetkým kolegom, ktorí usilovne pracovali e, naozaj počas tejto misie sme si vysoko cenili podporu delegácie Európskej únie v Tunise a pani Lauri Bajsi veľvyslankyne, ako aj jej spolupracovníkov. Zároveň sme si cenili aj podporu všetkých pracovníkov EEAS, ktorí zblízka alebo na diálku e, sa starali alebo zaujímali sa o to, čo sa deje v Tunisku. Takže také tri etapy volebného procesu a potom sa k ním vrátim detaľnejšie. Spolupráca s, typ, s pozorovateľmi Európskeho parlamentu bola vždy vynikajúca, veľmi užitočná a veľmi príjemná. E, išlo v podstate o to, že by jednoducho táto misia by nemohla byť úspešná, ak by tu nebola spolupráca, otvorenosť a pripravenosť na tuniskej strane a zo strany tuniských úradov. Takže tie tri etapy volebného e, postupu pozostávali teda z parlamentných volieb, o ktorých ste hovorili, pán predseda. Tie sa konali 26. oktobra minulého roka potom v prvom kole, prvé kolo e, prezidentských volieb 23. novembra minulého roka a druhé kolo medzi dvoma kandidátmi, ktorých získali maximum počet hlasov, mali teda najlepšie výsledky. To bolo 21. decembra 2014. Ja, mňa prekvapilo to, ja som v podstate bola naozaj poprýkrát v Tunise po 27 rokoch. Pardon, pardon, po 27. septembrom by som zistila, aká tam je klíma. Uh, nielen v, v Tunise, ale aj v krajine ako takej. A klima bola dosť poznačená takým podozrievaním, cítením, cíteným skoro všade <clears throat> voči tým, ktorí mali za úlohu e, dohľadať nad e, volebný proces, znamená konkrétne Lizy, to je nezávislá volebná mm, nezávislý volebný výbor, by sme to mohli nazvať. A bolo to vytvorené valným zhromaždením, ktorý má veľkú väčšinu, dvojtretinovú. Takisto tam boli zástupcovia aj regionálni, to boli Ziri, ktorí aktívne pôsobili vo všetkých e, hlasovacích centrách. A takisto tam bola Ajka, vysoký nezávislý úrad kontroly audiovizuálneho sektora. Čiže všeobecne tu bolo také podozrenie, všetci boli podozrievaní z toho, že nebudú objektívni, bol tu strach, že nebudú objektívni a boli sme milo prekvapení, všetci sme boli milo prekvapení tým, ako v priebehu týždňov a mesiacov tieto dve inštitúcie uspeli si získať dôveru hlavných aktérov volebného procesu. Vrátanie voličov v Tunise. Naozaj to bolo exemplárne, modelové. Pozorhodné je aj to, že po každej tej volebnej etape tieto inštitúcie popísali, ako, sa, ako, tá, ako tá fáza prebehla a snažili sa vylepšiť do ďalšej, do ďalšej fázy. Všetko, čo bolo potrebné, plus organizovali ďalšie doškolovanie pre volebné komisie za každým a vrátanie teda až do druhého kola prezidentských volieb. Takže ako pozorovacia misia podstate e, môžem priniesť dobrú správu, môžem vám povedať, že ten proces bol naozaj obdivuhodný, bolo to naozaj modelové voľby, aj čo sa týka otvoreného prístupu, disponibility, napraviť chyby, otvorenosť v zmysle voči medzinárodným pozorovateľom, ako aj národným pozorovateľom, ktorí takisto boli veľmi početní. Boli tu pozorovatelia. Národní, to, čo by sme mohli nazvať ako zástupcovia občianskej spoločnosti, to znamená pluralistické organizácie, nenaviazané na, nezávisle nezaviazané na, nenaviazané na žiadnu politickú stranu a potom pozorovateľia hlavných politických strán a hlavných kandidátov na prezidentské voľby. A toto všetko znamenalo, že tam boli 10 tisíce tuniščanov a chcem zdôrazniť to, čo som už povedala ohľadom účasti na voľbách. Títo pozorovatelia jednak e, kandidátov aj pre politické strany, aj pre občianskú spoločnosť, väčšinou toto boli mladí ľudia, nie, nie celkom najmladší, ale medzi 20 a 40 rokov, tak by som zhruba povedala, čiže mladšia generácia. A potom teda, <clears throat> to bola jedna vec, naozaj veľká snaha, veľké úsilie, do ktorého sa zapojili 10 tisíce tuniščanov, mužov aj žien. A to vo všetkých etapách volieb, ktoré išli jedna po druhej, oktober, november, december nie je to zase také samozrejme. U nás by to nebolo nič za také samozrejme. Ani tam to nebolo niečo bežné a samozrejme. Voľby samotné. Priniesli výsledky, ktoré boli zároveň pravdepodobné, ale aj nečakané. Nečakané v tom zmysle, že väčšina politických pozorovateľov očakávala že tie výsledky budú podobné ako v 2011. To znamená, očakávali viac menej Enada strano islamistov. Neviem, či je to meno, ktoré je vhodné, ale to už je iná téma. Že teda oni budú na prvom mieste, ale v parlamentných voľbách to bola strana Ina Tudes na čele s Bižikajt Esepsi, ktorý získal najviac hlasov. Pán Esepsi dnes prezident Tuniska, pán Esepsi má 48 rokov, je to veľká politická osobnosť v Tunisku, ktorý zohráva dôležitú úlohu a zohrával dôležitú úlohu počas predchádzajúceho obdobia a postupne sa teda počas obdobia Benaliho tak vzdialil, bol premiérom hneď po revolúcii a počas tých mesiacov, ktoré boli najviac najrozhodujúcejšie. Takže viedol stranu, ktorá jakýmsi zoskupením rôznych politických smerov, ale ktoré majú spoločné to, že v podstate trvajú na tom alebo zastávajú to, že Tunis je republikou, a nedovolím si povedať e, laickým štátom, ale teda je tu rozdiel medzi politikou a náboženstvom. Počas prvého kola prezidentských volieb pane Sepsi takisto získal najviac hlasov. Bol tam rozdiel e, niekoľko 200 tisíc hlasov medzi ním a pánom Mazuki, ktorý bol druhým kandidátom, ktorý bol a prezidentom v čase volieb. Pán Marzuki alebo obhajca ľudských práv v Tunisku, ktorý musel mimochodom v určité obdobie žiť mimo republiky, potom sa vrátil a bol um, akýmsi prezidentom na um, dočasné prechodné obdobie, bol tým druhým najväčším kandidátom, ale pán Esepsi uh, prišiel na prvé miesto a počas druhého kola uh, prezidentských volie potvrdil to, že pán Esepsi získal teda naozaj najväčšiu podporu všetkých voličov. Tam ten rozdiel medzi ním a pánom Marzukim bol 400 tisíc hlasov, čiže viac ako v prvom kole. Pán Marzuki počas prvých 48 hodín po vyhlásení výsledkov um, tak váhal mm, povedal, že sa neodvolá, potom povedal, že sa odvolá proti výsledkom a v konečnom dôsledku sa toho predsa vzdal a myslím si, že to je dobrá vec. Takže môžem povedať, že to, čo sme pozorovali, bolo veľmi pozitívne. A to neznamená, že tam neboli žiadne návrhy na zlepšenie alebo že tam neboli žiadne chyby že nemáme čo navrhnúť na zlepšenie politickým predstaviteľom a občanom Tuniska, ale paradoxom je to, samozrejme bola tam možno nejaká desiatka odporúčaní, tuto odporúčanie, ale veľká väčšina týchto odporúčaní je skôr zameraná na oslabenie určitých pravidel, väčšiu flexibilitu určitých pravidel a nie na pritvrdenie určitých pravidel. Ide o to, že pravidlá, ktorými sa riadili tieto tri voľby, boli veľmi, veľmi záväzné, veľmi prísne. Dokonca išlo tak ďaleko, že sa zakázala akákoľvek politická reklama, čo je do určitej miery paradoxné počas volebnej kampane povedať, že nemôžete mať žiadnu politickú publicitu. Finančné pravidlá boli takisto veľmi prísne vo veľkej miere dodržané, ale videli sme aj to, že medzi tými slabšími stranami tie mali veľký problém dodržať všetky tieto náročné predpisy a pravidla museli sa obrátiť na parlament. E, e, tí sa nás pýtali, čo s našimi odporúčaniami. Naše odporúčania sme predstavili tuniským orgánom tuším posledný, koncom februára im teda predložíme tie konkrétne pravidlá za podmienky, že teda dovtedy už bude sformovaná vláda Um, myslím si, že zatiaľ tomu ešte tak nie je celkom a teda dúfame, že tá vláda bude mať aj trošku čas sa naštartovať, rozbehnúť, aby bola dostatočne prístupná našim návrhom, ktoré budeme považovať za užitočné. Takže, dámy a páni, keď e, počúvame takúto e, pozitívnu správu, môžem vás uistiť, že tu nevymýšľame, nesnívame, že je to opodstatnené si položiť otázku, že ak teda tomu tak bolo, tak bol, má vôbec zmysel posielať tam takú veľkú pozorovaciu misiu na tak dlho? Nie preto, že mi bolo to cťou, že som mohla viesť túto misiu. Odpovedám áno, stalo to za to. Odpovedám áno, pretože naša prítomnosť bola dôležitá. Naša misia bola najväčšia spomedzi všetkých pozorovacích misií. Boli sme tam stále nepretržite a myslím si, že tá naša prítomnosť konečnom dôsledku bola akosi úľavou jednak pre ten nezávislý, e, nezávislú volebnú komisiu aj pre, aj pre ostatných, pretože sme mohli fungovať ako akási v podstate dávali sme im spätnú väzbu ohľadom toho, čo sa dá zlepšiť, mohli sa nám posťažovať, mohli sa na nás obrátiť. A myslím si, že ostatní medzinárodní pozorovateľa, môžeme povedať, že tá naša misia bola najväčšia zo všetkých, najpočetnejšia. Zvyšilo to tým dôveru tuniského obyvateľstva, dôveru v proces volebný. Čo znamenalo aj to, že miera účasti treba mať na pamäti, že teda najprv bolo potrebné sa zaregistrovať, aby ste sa mohli zúčastniť volieb a potom uh, asi 70 E, tuniských občanov, ktorí mohli voliť, sa zaregistrovali na voľby a potom za každým tu bolo okolo 62-65 tých, ktorí prišli hlasovať. Čiže určitý pokles, mierny pokles od jedných volieb po druhé, ale v podstate až po tie posledné voľby naozaj miera účasti bola na úrovni 62%, čo vôbec nie je zlé. A v tomto zmysle si myslím, že tie snahy Európskej únie, ktoré mimochodom podporili aj členské štáty, čo sa premietlo do záujmov diplomatov členských štátov, o to, ako prebehla táto misia, že to všetko bolo veľmi dôležité pre úspech týchto volieb. Samozrejme, všetká chvála, alebo teda prvá chvála, patrí tuniským občanom, ktorí majú všetky dôvody na to, aby boli hrdí na to, akým spôsobom prebehli voľby, ako boli zorganizované. Naozaj jedna o jednu takú dosť vzácný, zácný prípad e, dôvodu na radosť e, v celom arabskom svete. A väčšine, po väčšine musulmanského náboženstva. Čiže to bolo na úvod. Samozrejme, ak máte otázky, tak sa pokúsim na ne zodpovedať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za toto komplexné vysvetlenie. Teraz dám slovo pánu Pancerovi, ktorý vedie delegáciu pre štáty Magrebu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Nejs, odvedli ste vynikajúcu prácu na tejto volebnej pozorovacej misii. Myslím, že k tomu môžeme pridať, že aj napríklad úsilie pána Gálera bolo tiež mimoriadne pozoruhodné. Myslím, že tieto voľby eh, priniesli výsledok, ktorý stojí rozhodne za zamyslenie, keď sa pozrieme na jasminovú revolúciu. Bol to zložitý proces. Bolo ťažké e, dosiahnuť novú ústavu. Pre Tunisko došlo aj k politickým vraždám. E, bolo tam mnoho udalostí, ktoré mohli výrazne narušiť tento proces. Ale teraz sú výsledkom prezidentskej voľby a myslím, že z týchto prezidentských volieb vyšli pozitívne výsledky. Stojí za to ešte zôrazniť, že naozaj je to pozoruhodný výsledok. Myslím, že sa podarí uzavrieť proces demokratickej transformácie a posilniť vládu. Chcem však zdôrazniť, že poprvé pozitívny proces, ktorý teraz prebieha, by nemal pripustiť, aby verejná mienka v Európe a v susedných krajinách poklesla. Um, je treba, aby bolo jasné, že arabská jar naozaj môže priniesť a priniesla aj pozitívne výsledky. Tunisko je naozaj vynikajúcim príkladom ďalej po druhé to, čo sa udialo v demokratickom procese v Tunisku, dokazuje, že krajina je schopnejšia vysporiadať sa s najzasadnejšími výzvami pristahovalectvo terorizmus a taktiež došlo k zlepšeniu úlohy Tuniska vo vzťahu k iným susedným krajinám, napríklad Líbia. A po tretie, Európska únia musí konať A to je tá najvýznamnejšia reakcia na tento volebný proces. Európska únia si musí uvedomiť, že musíme okamžite prijať potrebné iniciatívy na finančnú a hospodárskú spoluprácu. Musíme investovať do tejto krajiny. Musíme to vnímať ako našu hlavnú prioritu, pretože to by znamenalo nielen investovať v prospech Tuniska, ale aj v záujme Európskej únie. Toto podľa mňa by sme mali dať jasne najavo a toto sú podľa mňa závery tohto volebného procesu. Myslím, že Európska únia ho pozorovala veľmi dobre. Ďakujem. Teraz dám slovo, slovo pánu Galerovi, ktorý vedel eh, pozorovateľskú misiu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, drahá Anemi, za prácu, ktorú si odviedla. Aj za to, že sme dokázali, ako dokážeme pôsobiť, musíme si uvedomiť, e, na akom pozadí toto prebieha. Je to v e, regióne, kde e, mimo Tuniska je veľký nepokoj. Arabská jar ešte predsa len niekde kvitne. A kvitne v Tunisku od roku 2011, keď sa završil proces vytvárania novej ústavy. Potom nasledovali parlamentné voľby, prezidentské voľby. Myslím, že z politického hľadiska je dôležité poznamenať, že v tomto procese nedošlo k bojkotu volieb a ani nedošlo k spochybňovaniu volebných výsledkov. To je teda znak toho, že došlo k výraznému konsenzu aj pred, aj po tomto procese. Teda všetko prebehlo v demokratickom rámci, všetci boli chodní akceptovať výsledok. Ja osobne, ktorý som bol v roku 2011 hlavný pozorovateľ, môžem povedať, že je vidieť, že Tunisko sa ponaučilo, vyzrelo v priebehu týchto zhruba troch rokov od revolúcie tak, takmer 4 rokov a vyvodilo dôsledky z týchto viacerých eh, volieb. A to naozaj oceňujeme. Mali by sme teraz eh, naše politické kontakty na úrovni Európskeho parlamentu naďalej udržiavať s novozvoleným parlamentom a taktiež e, aj s príslušnými aj ďalšími zástupcami demokratickej spoločnosti by sme mali naďalej spolupracovať. Plánuje sa mnoho rôznych iniciatív. Pôvodne bola naplánovaná už teraz vo februári konferencia politických skupín. Toto sa však napokon neuskutoční, pretože sa musia venovať neskôr sami sebe, nemôžu sa venovať externým partnerom ale rozhodne budem udržovať kontakty s, tými, s týmto novozvoleným parlamentom. Taktiež je dôležité, aby Európska únia prejavila svoju podporu v politickej a hospodárskej sfére, pretože demokracia v Tunisku bude stabilizovaná len ak hospodársky rozvoj naozaj bude pokračovať a ak ľudia budú vidieť pozitívne výhľadky do budúcna. K tomuto musíme prispieť aj my tak ako od roku 2011 sa snažíme angažovať v demokratickom procese, mali by sme to robiť aj v politickej a hospodárskej sfére. Nepochybujem o tom, že si to získa širokú podporu. Ešte raz srdečná vďaka celému týmu dlhodobých pozorovateľov a najmä Anne Minec Oetenbruck. Ďakujem, pán Galera. Teraz začneme kolo otázok. Každý má dve minúty, môže sa vyjadriť alebo niečo opýtať pani Nates a ako prvá bude hovoriť pani Gabriel. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Pán predseda, by som chcela poblahoželať a poďakovať pani Ned za vynikajúcu prácu počas pozorovacej misie. Netrpezlivo očakávame konečnú správu a chcem sa s vami podeliť aj o to, že by sme mohli všetci poblahoželať Tunisku, eh, celému regiónu <clears throat> a oceniť, do akej miery tuniskí občania sa angažujú v snahe zabezpečiť napredovanie svojej krajiny. Ja by som vás chcela upozorniť na také tri aspekty. Na jednej strane to účasť mladých a žien. A ak by ste nám mohli k tomu niečo povedať viac, Pravdepodobne si to vyžiada väčšie úsilie, ktoré presahuje iba volebné obdobie, ale aké podľa vás majú vyhliadky mladí eh, v Tunisku a na druhej strane ako zabezpečiť to, aby sa podporila väčšia účasť žien eh, na verejnom a politickom živote. Potom by som sa ešte chcela vrátiť k otázke štátnej správy, aké sú odporúčania, ktoré misia chce pripraviť na jednej strane, čo sa týka e, správy volieb a na druhej strane procesu decentralizácie vieme, že okrem nezamestnanosti mladých veľkým problémom Tuniska sú nerovnosti, veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi v Tunisku. A na záver sa ešte vracím k otázke bezpečnosti spolupráca s regionálnymi partnermi, ako môže Tunis, Tunisko E, obstať v boji proti terorizmu a náboženskej radikalizácii, čiže tu je všetko otázka spolupráce a e, väčšiu loha, ktorú môže Tunisko zahrávať pre celý región. A v tomto kontexte ešte posledná otázočka. Ako sa v budúcnosti chce angažovať Európska únia, možno počas diskusie a počas volieb, zazneli výzvy na to, aby Európska únia sa e, angažovala viac a v roku 2015, ako to bolo v roku 2011, a aké boli tie najsilnejšie hlasy, aké zazneli počas e, volebných diskusí. Ďakujem. Pán Boštináru, ďakujem. Je veľmi milé oslavovať s našou kolegyňou pani Utenbrock takú nádhernú správu keď hovoríme o úspechu krajiny z regiónu, ktorý je postihovaný tak mnohými krízami, chcem zablahožľať nielen k ukončeniu vašej misie, ale chcem sa vám poďakovať za to, že ste k tomu výrazne prispeli. Vaša správa totiž upozorňuje na našu úlohu, aby sme pomáhali tomuto regiónu nielen sa stabilizovať, ale aj pomáhať demokratickým silám, ktoré bojujú za väčšiu mieru demokracie pre ľudí, ktorí žijú v tomto regióne. Niekoľko krátkých poznámok. Naozaj došlo k úspešnej zmene. Je to naozaj jedinečný príklad z celého regiónu po udalostiach z Rabkej jary. Ďalej po druhé, je to naozaj veľký úspech, nielen čo sa týka organizácie volieb, ale aj výkonu priebehu volieb. Nedošlo k žiadnym sporom, žiadnym kontroverzným udalostiam, k žiadnym bojom a všetky strany boli ochotné prijať výsledky, čo je niekedy zložité v iných krajinách, nehovoriac už o oblasti Stredomoria. Ďalej, po tretie, to, ako občania Tuniska si zvolili v priebehu celých volieb sekulárne smerovanie namiesto akýkoľvek forme radikalizácie. To je naozaj bezprecedentné povedať takéto jasné nie v krajine, kde je väčšina obyvateľstva muslimského presvedčenia a takto jasne odmetujú radikalizmus, to si naozaj zasluhuje našu pochvalu. A taktiež to naznačuje, že je tu možnosť budovať demokraciu v arabskom svete, že to nie je len teória, ale že je to skutočnosť a mali by sme ju podsilňovať aj my. A v neposlednom rade výrazné hlasy za sekularizáciu krajiny. Aj to je e, dôležité spomenúť, ale tí, ktorí trochu poznajú tuniskú spoločnosť, vedia, prečo občania Tuniska si zvolili to, čo si zvolili. A taktiež je povinnosť, e, aj politická, aj morálna povinnosť, pomáhať Tunisku, tuniskému obyvateľstvu, aby naozaj využilo túto situáciu na stabilizáciu celého regiónu, berúc do úvahy ich regionálnu angažovanosť. Ďakujem. Mrs. will now take the floor. I will speak the second round. Thank you. Thank you very much. Pani uh, ja tu um, nahradzam pani uh, Nec ako europoslankyňa taktiež obdivujem jej pôsobenie keď oznámila, že odstupuje zo svojej funkcie europoslankyne, oznámila, že chce uzavrieť svoj mandát v pozorovateľskej volebnej misii. Mnoho politikov, ktorých ja poznám, končí svoj politický život v tichosti, v pokoji a vyhýbajú sa zbytočnej práci a ne my však nie. Tá sa pustila do tejto úlohy so všetkými svojimi skúsenostiami, so všetkými bohatými znalosťami o diplomácii sa zúčastňovala všetky stretnutí, chápem, pretože tieto voľby boli naozaj veľmi významné nielen pre Tunisko, ale aj pre celý región. To, ako prebehli tieto voľby, a ako sa postavili ľudia k ich výsledkom, naozaj naznačuje e, veľa pre budúcnosť. E, ďakujeme, Anemi, za tvoju prácu ako hlavná pozorovateľka v parlamentných a prezidentských voľbách. Ak by bolo niečo ako Oscary za politiku, rozhodne by si bola nominovaná za celoživotné dielo. Ďakujeme, Anemi. Ďakujeme teraz pán Afis. Ďakujeme. Ja sa chcem najskôr poďakovať eh, predsedničke našej eh, volebnej pozorovacej misie za to, ako sa zhostila tejto úlohy, ako riadila celú túto misiu. Ja som nemala možnosť poznať ju veľmi dobre. poznávame sa až teraz, eh, keď už práve odchádzate z Európskeho parlamentu. Myslím, že ste sa držali dobre liberálne tradície. Súhlasím že čo všetkým, čo kolegovia povedali. Dokazuje to, že e, turínská spoločnosť je schopná demokratického prerodu. Je možné čítať články rôznorodého presvedčenia. A taktiež je možné sledovať veľkomi kritiky štátnej moci, Taktiež e, je mnoho rôznych alternatív na hlasovacích lístkoch. E, proces to bol e, zložitý, ale napokon bol úspešný. Chcel by som zdôrazniť niekoľko aspektov. Jednak úloha žien práve tuniskou spoločnosťou, kde ženy dohrávali naozaj určujúcu úlohu. Je tam dosť osobitá legislatíva spomedzi iných arabských krajín, a veľmi veľký význam pripisujú právam žien. Keď boli pri moci islamisti, snažili sa zavádzať do ústavy také pravidlá, ktoré boli v rozpore s právami žien. Potom vyšli ženy do ulic a prinútili stranu Enada, aby stiahla tieto opatrenia. Teda ženy boli naozaj v popredí zabezpečovaní sekulárnej budúcnosti pre Tunisko. A taktiež nesmieme zabúdať na úlohu mladých ľudí. Boli spúšťačom arabskej jary, potom sa stali trošku skeptici, skeptickí. Ja som si odniesol z Tuniska dojem veľkého zúfalstva mladých ľudí aj vzhľadom na veľmi zložitú hospodárskú situáciu a nedostatku pracovných príležitostí Islamisti sú však o mnoho umiernenejší. Eh, vodcovia politickej strany nadá v nedávnych rozhovoroch uviedli, že chcú upustiť od radikálneho salafizmu a prejsť k o mnoho umiernenejšiemu presvedčeniu, ktoré je o mnoho viac eh, možné skôbiť s demokratickými hodnotami. Teda budeme pozorne sledovať dianie v Tunisku, je to úlohou EÚ. Pardon, Pán, pán, pán Bálen is eh, ook een plezier Annemie Nijs hier wederom terug te zien. Eh, Ďakujem. Je veľkým potešením byť tu opäť Annemie Nec, tak ako povedala už moja predrečníčka k jej osobe. Existujú tu aj združenia, ktoré sa nezúčastňovali volieb, aby si takto stanovili odstup a aby sa nezúčastňovali parlamentnej práce. A taktiež sa chcem opýtať, či tam boli pozorovatelia aj z iných arabských krajín, ktoré by sa možno mohli nechať inšpirovať týmto demokratickým procesom. Ďakujem. Teraz dostane opäť slovo pani Nates na 5 minút, pretože nás čaká minister zahraničných vecí Somálska. Um, thank you very much, president. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom eh, za ich milé slova o tejto volebnej pozorovacej misii aj o mojej osobe. Je to vždy príjemné vypočuť si takéto lichotky. Pokúsim sa odpovedať na vaše otázky, čo najvystižnejšie. Pán Asis veľmi správne zdôraznil, že situácia žien v Tunisku vďaka zákonu o štatúte žien bola a je naozaj vynimočná. Naozaj tu boli pokusy v období pred rokom 2011 vrátiť systém späť do minulosti a reakcia mnohých žien bola taká rázna, že štatút sa napokon zachoval platnosti. Ďalej, či máme konkrétne údaje o účasti žien vo voľbách? Áno, máme dosť podrobné údaje a zverejníme ich v prílohe v záverečnej správy. Čo sa týka príspevku žien k organizácii a k priebehu volieb, zhruba 40 až 50 žien bolo v volebných komisiách a taktiež boli takmer z polovice preteničkami volebných komisií, teda zhruba polovičná bola ich účasť v týchto funkciách. Musím ešte zdôrazniť, že e, na volebných kandidátkach do parlamentu bola požiadavka rovnocenného zastúpenia aj mužských a ženských kandidátov. Ale keďže tých kandidátov bolo naozaj mnoho a väčšinou prvá osoba na kandidátke bol muž, znamená to, že tie kandidátky, ktoré obsahovali iba jedného kandidáta, bol to potom muž, ktorý bol napokon zvolený, teda napriek tejto povinnosti rovnakého zastúpenia mužov a žien nie je e, polovica členov parlamentu e, ženami. Ale v každom prípade je to výrazné zlepšenie oproti situácii z minulosti. V novom parlamentom zhromaždení je 48 žien poslankyň, to je 31,3 v porovnaní s 59 ženami, ktoré boli zvolené v roku 2011. Teda je tu istá miera zlepšenia. Sme ze všetkých prezidentských kandidátov, ktorí sa zúčastnili prvého kola, 27 konkrétne ich bolo iba jedna kandidátka, aj tá napokon neskončila veľmi dobre. Myslím, že získala eh, menej ako 0, niečo hlasov. Teda nebol to nejaký veľmi dobrý výsledok. Čo sa týka účasti mladých ľudí, máme tu celý rad eh, údajov eh, o vekovej kategórii tých, ktorí sa zaregistrovali ako voliči, ale žiaľ nemáme poznatky o tom, kto napokon prišiel voliť. To totiž bolo takmer nemožné e, nejakým spôsobom registrovať. Snažila som sa to vyhľadať. V každom prípade to bude obsahnuté v záverečnej správe. Čo sa týka organizácie volieb, venovala sa tiež mimoriadná pozornosť aj zjednodušenej účasti vo voľbách a pre osoby s postihnutím boli hlasovacie lístky e, v brajlovom písme, taktiež e, sa venovala pozornosť e, bezbariérovému prístupu do hlasovacích volebných miestností. Teda vynaložilo sa úsilie na zlepšenie situácie v tomto smere. Des, ah oui, je vais, concernant le déroulement des élections. Takže čo sa týka priebehu volieb a pozorovaní, chcem zareagovať na otázku pána Van Balena. Áno, Arabská liga zaslala delegáciu, takže áno, dobre, trošku sme sa tak e, pousmiali, keď sme počuli, že zástupca Ligy arabských štátov vychvaloval mieru demokratizácie priebehu volieb v Tunisku Možno, že si to niekto aj všimol. Aspoň môžeme dúfať, že sa z toho niečo poučili, že si niečo všimli. Nádej nikdy neumiera. Otázky, teda ďalšie otázky a pripomienky sa skôr týkali politické, alebo týkajú globálne politickej, socioekonomickej situácie v Tunise pred, počas a teraz po voľbách Eh, chápte, že to trošku, nie trošku, ale celkom to presahuje rámec mojej pozorovacej misie volebnej, ale predsa len si dovolím mať zo pár pripomienok. Jeden z aspektov, ktorý jasne vyvstal z tých troch následných volieb, sa týkal toho, že do akej miery sever a pobrežie a veľké mesta, až na zopár výnimiek, hlasovali úplne inak ako stred krajiny a juh na juhu a v, v strede pán Marzuki, čo sa týka prezidentských volieb, a Enada pre um, parlamentné voľby jasne skončili ako prví, získali najviac hlasov. Ale ani afektu Tunes, čo iná časť oveľa menšia, ale to takisto predstavuje ako moderná um, laická, liberálna a tak ďalej, ani pán sipsy. tí získali najviac hlasov na severe, na pobreží a v jednom z dvoch okresov, alebo teda obvodov Tunisu. A pomerne dobré, dobré hlasy v iných častiach, alebo dobré dobrý počet hlasov v iných častiach Tunisu. To bude veľkou úlohou pre tuniských politikov predstaviť si, ako sa zorganizujú. Nie len čo sa týka decentralizácie v zmysle regionálnej, ale aj čo sa týka organizácie miestnej samozprávy, pretože tam nemáme autonómne samozprávy v Tunisku. Mohli by sme priamo povedať, že to je taká jakobinská organizácia veľmi centralizovaná. Zase tá krajina nie je až tak veľmi zaludnená, či dá sa to spraviť, ak sa poberieme týmto smerom, ale samo o sebe minimálne potrebujeme poskytnúť teda väčšiu mieru autonómnosti samozpráve, mestám, obciam. Ak to bude tak, tak to bude oveľa ťažšie zabezpečiť potom hospodársky rozvoj celej krajiny, čo to bude jedna z dvoch veľkých víziev. Viete, že Európska únia už zo zvyku nepozoruje e, komunálne voľby, pretože to by asi zachádzalo priďaleko, ale minimálne to je jeden z tých dvoch veľkých problémov, ktoré, obav, ktoré môžeme mať. Čo sa týka bezpečnosti, tá, to je veľká obava aj vzhľadom na to, že situácia v susednej Líbii je veľmi znepokojujúca, stále sa zhoršuje. Tunisko má vysoký počet bojovníkov v iných krajinách. Tie čísla, ak sa nemýlim, sú odhadované, tuším, na 3 či 4 tisíce. Čiže to veľa, veľa ľudí. A čiže to budú, to budú naozaj dve veľké výzvy. Tri vlastne. Konsolidácia, demokratická konsolidácia, hospodársky rozvoj a otázka bezpečnosti či táto vláda, tento parlament, tieto občianske organizácie budú potrebovať všetku možnú pomoc, ktorú by sme mohli poskytnúť my aj ostatní. Nielen mohli, ale chceli v budúcnosti poskytnúť. A myslím si, že určite na to máme všetci záujem. Pocit aj vzhľadom na to, aký je tu pomerne veľká, neviem presne, ako to mám povedať. Alžírsko, ďalšia veľká susedná krajina, aká je tam situácia, ale tá je úplne akoby skamenela, čo sa týka politickej situácie a kde naozaj sú obrovské výzvy, obrovské problémy. Ešte by som chcela zdôrazniť a pripomenúť, že Enada nepredstavila kandidáta do prezidentských volieb. Takže a ani sa nevyjadrila jasne za či proti jednému z dvoch kandidátov v druhom kole, napriek tomu, že teda bolo jasné, že mnohí členovia Enada podporili Mazukiho, ale nie iba Mazukiho. Takže Enada a interpretácia niektorých je taká, že Enada sa správa opatrne a chce, vyhnúť, chce sa vyhnúť tomu, čo niečo, niektorí nazývajú egyptským scenárom. čo naozaj rezonuje veľmi silno v Tunisku a čomu sa Tunisčania chcú za každú cenu vyhnúť. Ďakujem pán Minec za odvedenú prácu, za jej výklad a predovšetkým za tie dobré správy z tohto regiónu. A teraz prestávka 3 minúty a potom príde minister zahraničných vecí Somalilandu. Bueno, vamos a... Dobre, takže pokračujeme. Posledná časť programu je to výmena názorov s Mohamedom B. Jonisom, ktorý je ministrom zahraničných záležitostí Somalilandu. Situácia v regióne je veľmi komplikovaná, ako viete. Región čelí mnohým výzvam, predovšetkým čo sa týka bezpečnosti a rozvoja. Európskou prioritou je tam podporovať mier a dodržiavanie ľudských práv, tak aby sa tam mohli rozvíjať demokratické inštitúcie. Európska únia poskytuje Somalilandu pomoc a podporu, aby dosiahol svoje ciele. A stabilita v regióne nás hlavne e, teraz zaujíma. A teraz si vypočujeme pána Jonisa na 10 minút. Ďakujem. A chcela by som najprv vám pogratulovať tým, ktorí ste noví v tomto výbore a aj v parlamente a za somalilandský národ a ľud by som vám chcel poďakovať, že ste mi dali príležitosť tu preniesť pár slov v súvislosti so Somalilandom. Takže sme veľmi radi, že tu môžeme hovoriť o ašpiráciách a úspechoch Somalilandu v oblasti zahraničnej politiky. Chceme poďakovať taktiež za vašu rozvojovú pomoc. Ľudia v Somalilande sú vám hlboko vďační. Chcel by som hovoriť o, hlavne o troch oblastiach. Po prvé, Somaliland, ktorý sa opäť stáva nezávislým štátom, potom teda uznanie Somalilandu a našej nezávislosti a potom pomoc prostredníctvom Somalilandského rozvojového fondu, tak aby sme mohli plniť náš národný rozvojový plán. Taktiež budem hovoriť o vzťahoch so Somálskom, a našich, našom úsilí boj proti terorizmu v africkom rohu. Na úvod by som chcel tak zhrnúť nedávnu históriu mojej krajiny. Ako mnohí z vás pravdepodobne viete, Somaliland bol britským protektorátom po eh, mnoho rokov a potom sa stal nezávislým štátom. 5 rokov po eh, zahajení svojej nezávislosti sme eh, začali eh, spolupracovať na vytvorení väčšieho Somálska. Bohužiaľ, to sa ukázalo byť nesprávnym rozhodnutím, pretože takmer okamžite somalilandský ľud bol vylúčený z rozhodovacieho procesu v novom štáte a v decembri 1961 došlo k puču a po teda tom puči v roku 1969 tam prišla vojenská diktatúra 80. rokoch e, prebehla e, násilná kampaň proti e, národu somalilandskému. V bojoch zomrelo viac, takmer 100 tisíc obyvateľov našej krajiny. Naše hlavné mesto a iné veľké mesta boli zbombardované. A potom v roku 1991 sme sa rozhodli vystúpiť z dobrovoľnej únie a bola prijatá naša nezávislosť. Boli 18. maja 1991 bola vyhlásená nezávislosť našimi náčelníkmi a vodcami. Potom začal Eh, dlhý proces riešenia rôznych sporov. Prebehlo tam veľa rekonciliačných konferencií. 31. maja 2001 sa konalo referendum a somalilandský ľud schválil novú ústavu a potvrdil svoju tužbu po nezávislosti Somalilandu. V roku 2002 sa konali voľby, ktoré sú účastnili mnohé strany. Potom prišli rok, voľby v roku 2005 do parlamentu a v roku 2003 a 2010 boli prezidentské voľby a v roku 2010 e, došlo aj k zmene e, vedúcej politickej strany. Všetky voľby od roku 2003 boli e, s účasťou pozorovateľskými zahraničia, boli e, vyhlásené za slobodné a demokratické. A my sme znovu postavili naše mesta, predovšetkým s e, príspevkou zahraničia. Máme 16 univerzít, no študentov na základných stredných školách a vláda taktiež mohla zaviesť e, bezplatné primárne vzdelávanie pre dievčatá aj chlapcov. Somaliland uznáva princípy medzinárodného práva, napriek tomu, že ešte nikto neuznal Somaliland ako nezávislý štát. Chcel by som hovoriť o pár zásadných bodoch. Poprvé, Somaliland splňa všetky kritériá pre štatút štátu. Rešpektujeme eh, Ehm, princípy medzinárodného práva z, eh, dohodnuté na konferencii v Montevideu. Máme ehm, taktiež eh, vlastnú vládu, môžeme jednať s inými štátmi. Potom Únia s, Ital- s talianským Somálskom v 60. rokoch eh, bola dobrovoľná a v podstate Somaliland bol nezávislým štátom a uznalo ho 35 e, štátov OSN, predtým, než sme sa spojili s talianským Somalskom. Sú ďalšie príklady, kedy sa únie rozpadli, keď e, štáty, ktoré ich tvorili, sa vrátili ku svojej existencii ako nezávislý štát, napríklad e, Mali a Senegal, alebo Senegambia sa rozpadla na Senegal a Gambia na, Senegal Gambiu, potom Egypt a Sýria. Tie boli Existujú ale rôzne verzie, eh, čo sa týka eh, únie Somalilandu s talenským Somalskom, A v Afriku v Afrike aj v iných častiach sveta je určitá nervozita ohľadom zmeny súčasných existujúcich hraníc. Ale ja si myslím, že to tak nemá byť. Hranice mojej krajiny sú rovnaké ako hranice bývalého britského protektorátu, takže symbolicky vás žiadame o návrat ku koloniálnym hraniciam. A čo najdôležitejšie, Somaliland, ako som povedal, bol nezávislým štátom. A tak ho aj uznávalo medzinárodné spoločenstvo. Boli sme členom, uznávalo nás aj OSN. Boli sme taktiež e, jeho členom. Somalilandský národ dal viacero, viackrát najavo a hlavne v referendu 97% ľudí tam volilo za Somaliland ako nezávislý štát a za jeho uznanie. Republika Somaliland je demokratickou republikou. Somaliland eh, je mierovou krajinou, máme stabilitu a implementujeme eh, princípy eh, právneho štátu. Bohužiaľ, medzinárodné spoločenstvo ešte tieto faktory nevzalo do úvahy A pokiaľ uznáme, že Somaliland musí byť stabilný, uvedomíme si, že je treba prestať robiť problémy s uznávaním e, hraníc. Keď si to všetko spočítate, tak 76 rokov existoval britský protektorát, predtým než Eh, vznikla tá súčasná republika. Bol tam britský protektorát a my sme fungovali tým pádom už, eh, už viac než jedno storočie ako nezávislý štát. Boli sme stabilným národom a vieme, že vízia Veľkého Somálska neexistuje, tak prečo sa to snažiť, ho snažiť znovu vytvoriť? Medzinárodné spoločenstvo by malo podporiť existenciu týchto dvoch štátov, Somalilandu a Somálska, ktoré žijú bok po boku v miery. Somaliland taktiež chce pomôcť Somálsku vyriešiť jeho problémy. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo a Európsky parlament a jeho členské, členské štáty EÚ, aby toto uznali. Je na čase uznať, že únia medzi Somalilandom a Somalskom sa rozpadla v roku 1991. My sme sa poučili z našich chýb a už sa nechceme vrácať k tomu e, štátu, ktorý zlyhal. Európsky parlament musí hrať dôležitú úlohu pri e, podpore e, tejto myšlienky v rámci medzinárodného spoločenstva. A nenechajme si už túto príležitosť stabilizovať dlhodobo africký roh. Somaliland, ktorý bude medzinárodne uznaný, pritiahne viac zahraničných investícií a bude môcť získavať taktiež úvery od medzinárodných finančných inštitúcií. Toto povedie k lepšej zamestnanosti, k lepším príjmom pre vládu a potom vláda ďalej bude môcť poskytovať lepšie služby somalskému ľudom, bude môcť znížiť e, mieru nezamestnanosti predovšetkým mladých ľudí a zníži mieru atraktivity terorizmu a extrémizmu. Taktiež by to Somalilandu umožnilo z, z, zefektívniť svoje bezpečnostné zložky a stane sa lepším partnerom v boji proti extrémizmu proti pirátstvu, terorizmu a všetkým tým zlým veciam, ktoré vidíme vo svete. Väčšia prosperita taktiež podporí našu demokraciu a umožní nám konať a stať sa lepším príkladom. Bude môcť ukázať Somalsku, ako sa buduje mier a demokracia od počiatku. Taktiež chcem podať pár slov k vzťahom medzi Somalskom a Somalilandom. Z očividných dôvodov mám, cítime empatiu e, voči utrpeniu somalského ľudu a blahoželáme a ďakujeme Amasolu a medzinárodnému spoločenstvu za ich podporu a ďakujeme e európskym štátom za ich podporu. Tešíme sa na obdobie, kedy mier sa vráti do Somálska, pretože somalský ľud si nič nezaslúži. Samozrejme, máme praktické eh, problémy s vládou v Mogadišu, ale chceme ich vyriešiť pokojne. V roku 2012 sme s nimi taktiež viedli rozhovory. Snažili sme sa vyjasniť naše vzťahy. Turecko nám pomáhalo a my by sme chceli, aby členské štáty EÚ taktiež e, hrali určitú úlohu v tomto dialogu medzi Somalskom a Somalilandom. A veríme, že prostredníctvom dialogu získame od našich bratov v Somálsku nezávislosť. Na stretnutí našich prezidentov somalského a somalilandského prezidenta v Džibuti minulý mesiac sme sa dohodli, že budeme naďalej viesť rozhovory a obe naše krajiny majú záujem na dodržiavanie záväzkov. V Džibuti teraz sa e, mohlo láskavo konať toto stretnutie. A táto krajina taktiež podporuje vyriešenie našich konfliktov je to taktiež dôležité pre EÚ a členské štáty, tie tam taktiež boli zastúpené, ale EÚ bol, hm, ale bohužiaľ iba v prvom kole rozhovorov. A dúfame, že EÚ bude aktívnejšia e, v ďalšom procese, taktiež požiadame Africkú úniu, aby sa zúčastnila celého procesu. Somaliland chce bojovať proti pirastvu, extrémizmu, terorizmu v africkom rohu. Somaliland je veľmi umiernenou moslimskou krajinou, ktorá je absolútne proti myšlienke terorizmu a časť nášho vládneho rozpočtu nakladáme na e, bezpečnosť Chceme si vymieňať informácie s ostatnými krajinami ohľadom známych teroristov. Vieme, že mnoho teroristov z našej krajiny môže ohroziť bezpečnosť európskych občanov. Piracy of the coast of Somalia has fortunately decreased in the past two years. Somaliland, has... Somaliland zahrával kľúčovú úlohu pri medzinárodných snahách v boji proti pirátom v regióne. Účastnili sme sa medzinárodnej kontaktnej skupiny boja proti pirátstvu z pobrežia Somálska, ako aj v zmierovacom procesu a zorganizovali sme e, konferenciu na zmierenie, na zlepšenie kapacít e, skontrolovať e, územie. Som veľmi vďačný za podporu, ktorú dostávame Európskej únie. E, teda v Somalilande máme otvorenú aj kanceláriu a dúfam, že potom členské štáty snáď a Dánsko a Spojené kráľovstvo chcem poďakovať členským štátom Európskej únie a požiadať ich, aby sa pridali aj oni. Kolega doktor Sad, ale som minister pre národné plánovanie a rozvoj, poskytne vám ďalšie informácie o podpore, ktorú poskytuje Európska únia našej krajine a podpore, ktorú dostávame od členských štátov. Avšak pri ďalšej podpore z EÚ Somaliland môže znížiť posledný e, problém s veľkou mierou nezamestnanosti, zaviesť členský štát a bojovať proti násiliu. Na záver by som chcel ešte raz vám poďakovať za čas a pozornosť. Somaliland je veľmi mierovým národom, demokratickým národom, stabilným národom a Somaliland oceňuje podporu, ktorú dostávame z EÚ. Somaliland, ak bude uznaný medzinárodne, tak by mohol spraviť oveľa viac pre stabilizáciu eh, afrického rohu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán minister. A teraz prichádza kolo vyjadrení poslancov. Začne pán Lič. Máme čas a pár prihlásených rečníkov, takže sa môžete vyjadrovať, ako chcete. Ďakujem za vaše vyjadrenia. Sedím tu. Ďakujem aj za to, že s nám predkladáte správy o tom, ako sa vyvíja situácia. Ja som si prečítal v správe o tom, aké veľké úsilie ste vynaložili v čase získavania nezávislosti. Nielen čo sa týka vnútrospoločenského procesu mm, tvorby samotnej spoločnosti, ale aj vytvárania demokratických štruktúr. Celý tento proces ste museli postupne absolvovať. Chcem sa vám poďakovať eh, za eh, to, že ste prispeli k riešeniu otázky pirátstva a tiež sa chcem poďakovať za jasné vyhlásenia týkajúce sa boja proti terorizmu aj v regióne. Jednak ho aktívne konfrontovať a taktiež ho riešiť. Chcem sa opýtať eh, na dve veci Poprvé, existujú už e, kontaktné pracoviská. Mohli by ste nám prosím povedať, v ktorých oblastiach by Európska únia mohla najvýraznejšie podporovať vašu spoločnosť e, ako najväčší donor a či ste spokojní s tým, ako sa naklada v súčasnosti s prostriedkami tejto pomoci a či máte nejaké konkrétne želania, ako by sa malo s týmito prostriedkami nakladať a či sa vôbec prihľada na váš názor. Ďalej, spomenuli ste, že Dánsko a Veľká Británia chcú vytvoriť priamo svoje zastúpenie v Somalilande. Aké ďalšie krajiny chcú nadvezovať spoluprácu so Somalilandom? Ktoré krajiny sú najaktívnejšie v kontaktoch s vami? alebo s celým regiónom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Gáler. Ďakujem, vážený pán minister, za vaše vyjadrenia. Niekedy existujúce uznané štáty sú zlyhanými štátmi a iné jednotky, ktoré nemajú medzinárodné uznanie, sú skutočnými štátmi v pravom slova zmysle. Dokážu vybudovať takú administratívu, ktorá naozaj ponúka ľuďom bezpečnosť eh, a vyhliadky do budúcna. Takýto prípad eh, je aj vaša krajina. Chcem sa opýtať, Ako chcete postupovať v rámci Africkej únie? Či oslovujete celú Afriku, aby ste potom podľa príkladu Južného Sudanu boli všeobecne uznaní v Afrike, alebo či sa skôr uberáte cestou vytvárania de facto vzťahov bez toho, aby ste museli byť medzinárodne uznaní. Teda inými slovami, či tvrdíte, že stačí, keď sa sami spolupracuje, keď sa podporujú projekty v oblasti rozvoja, že je to cesta, ktorá spôsobuje menej konfliktov. Vidíme napríklad, že aj Európska únia podporuje vládu v Mogadišu. Máme školiacu misiu spred niekoľkých rokov v Ugande, ktorú sme podporili. Podporujeme Amison v boji proti Al-Shabaab a budeme si predstaviť aj, ako budúcnosť by mala mať druhá časť Somalilandu, respektíve Somálska. Hmm nechcete e, vstupovať do nejakého otrého konfliktu z Mogadišu, snažíte sa skôr o dialog? Ako vnímať váš postoj a ako sa snažíte o to, aby vás aj v Mogadišu vnímali ako seriózneho partnera? Gracias, señor Tanok. Pekne, pán Tanok. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, samozrejme. Uh, už dlhodobo podporujem vašu požiadavku, pán minister zahraničných vecí, uh, za nezávislosť a naozaj môžem povedať, že moja skupina vo všeobecnosti mala vždy veľké pochopenie uh, Mm, teda túto požiadavku a predchádzajúcom parlamente som bol spravodajcom pre africký roh, ale mal som problém získať podporu v tomto výbore, musím povedať podporu, preto aby sme otázke opätovného uznania Somalilandu pripísali väčší význam. Som tu asi jediný poslanec, ktorý bol v Somalilande. Navštívil som Barbaru aj Hergešu a e, vždy ma privítal predstavitelia vlády a prezident, keď som tam bol, vaša krajina je modelom stability a demokracie v regióne, ktorý má veľké problémy. Ako ste to upozornili, upozornili ste aj na dôvody právne, e, morálne a ďalšie, pre ktoré máte právo na uznanie, pretože raz ste boli na týždeň uznaní v 60. roku. Otázka. Otázku kladiem Prečo Djibouti je štátom, to, tomuto územu sa takisto dovolilo byť štátom, suvereným štátom po ukončení kolonizácie zo strany Francúzska. Už 25 rokov je tam stabilná samozpráva, ako ste povedali. Máte všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste mohli byť štátom, viete bojovať proti piráctvu, odolali ste proti Al-Shabaab, máte svoje tradície, e, sufistického islámu, ktorý je veľmi umiernený. Mm, ja musím povedať, že my sme sami neboli pripravení ako naša krajina obhajovať vaše práva na nezávislosť. Ani žiadny iný štát e, Africkej únie. Musím povedať, že v Londýne, keď bola konferencia o Somálsku, v konečnom komunike o postavení Somalilandu to ostala ako otvorená otázka. Nebolo to odmietnuté, ale nebolo to ani nejak privítané, musím úprimne povedať. Ale globálna komunita ešte stále má akési nerealistické sny o obnove zlyhaného štátu somalského a ja si kladiem otázku, či toto nie je fikcia. Mogadišu geograficky a kultúrne je vzdialené od ľudí Isaku a, a v mm, v podstate ste na tom lepší, ak by ste boli nezávislým štátom, lepšie ako Mogadišu, bo sú tu dva nové štáty v legióne, regióne e, za posledné 20 ročie, Južný Sudan a Eritrea a tie myslím si, že by ste boli úspešnejší, ak by ste mali štátnosť. Otázka na pána Šaju. Aké vyhliadky pre Barbara, čo sa týka ďalšieho obn, ďalšej obnovy a toho, aby sa to stalo hlavným obchodným miestom v regióne. A čo sa týka prírodných zdrojov, ropa, plyn, hovoril v tom budovaní plynovodu cez vaše územie, čo by vám mohlo dať stále príjmy. Je nejaká šanca toho, že sa to vôbec udaje? Uh, Jednoducho bol to veľký záujem a teraz zrazu tento zanikol, takže aký je tam potenciál pre ťažobný priemysel? Ďakujem pekne, pán Tanok. Máme troch rečníkov, ktorí sa chcú ešte vyjadriť. Požiadam vás, aby ste každý hovorili len dva minúty, aby sme mali čas vypočuť si odpovede od pána ministra. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister. Kolega Gardner e, povedal niečo veľmi dobré, že etablované štáty zlyhali, zatiaľ čo Somaliland zaznamenával pokrok. A mám ne viacero priateľov, ktorí sú fanúšikmi Somalilandu a hovoria o dobrých správach, o tom, ako sa rozvíja táto krajina, ale myslím si, že musíme zvážiť závažné argumenty. To znamená efektívna vláda, demokratické voľby, referendum a to všetko v prostredí terorizmu, chaosu, zmetkov a nestability. Takže moja otázka ja mám pochopenie pre vaše ciele a moja otázka znie, aký je prístup Africkej únie predovšetkým, pretože ja si myslím, že to bude rozhodné, aby krajiny na vašom vlastnom kontinente podporili vaše ciele. Ak to učinia, potom to bude ľahšie. Ale e, som povzbudený tým, že EU kancelária sa otvára u vás ale môžem povedať, že hlavným kritériom bude v konečnom dôsledku vytrvalosť a praktická implementácia, ktorá poukáže vašu, na vašu stabilitu, naše schopnosti stabilizovať región, zabezpečiť mier, hospodárskú spravodlivosť a pokrok. A jednoznačne budete mať medzi nami mnoho podporovateľov a dúfam, že táto naša podpora bude mať aj politickú kvalitu. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Sebojas. Áno, ja som veľmi rada, že ste tu medzi nami. Ja som jedna z nových poslankyň, o ktorých ste hovorili, ale predtým som bola švedskou poslankyňou 8 rokov vo výbore pre zahraničné veci a sledovala som, čo sa u vás deje. Vyslali sme viacero delegácií do Somalilandu a viem, že ste demokratickým modelom v tejto časti Afriky. Máte Puntland vedľa vás. Puntland je, má úplne iné postavenie a ja som stretla sa s mnohými ľuďmi z Puntlandu, ktorí mi hovorili, že ani nechcú nezávislý štát, ale chcú len veľkú mieru nezávislosti. Takže aké sú vaše vzťahy s Puntlandom v súčasnosti? A či sa teda blížia k nezávislosti, alebo ešte stále sú spokojní s tou predstavou väčšej miery autonómie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A posledný rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, pre všetkým. Môžem povedať, že som rád privítal vás, pána ministra, vašu delegáciu a tá viera Somalilandu a je veľmi blízka ako viera uh, vašich uh, spoluobčanov, ktorí sú v diaspore, ktorí sú po celých všetkých štátoch Európskej únie. Uznanie Somalilandu by bolo vhodnou témou na dnešný deň rád som privítal túto delegáciu. Sú tu v podstate dve medzinárodnosti, ktoré mi napadnú. Samozrejme, ako sme dnes počuli, eh, Egypt, Sýria, 3 roky a Sene, Senegal, Gambia, 6 mesiacov takéto spojenie štátov, čiže je tu medzinárodný precedens a vítam tie decembrové kolorokovanie o Somálsku v Džibuti a dúfam, že sa posunieme pozitívnym spôsobom vpred. Vítam E, to, že ľudia 18-roční e, majú hlasovacie právo v Somalilande. Som hrdý na to, že Spojené kráľovstvo, Dánsko a Holandsko za podporu ďalšieho člena Norska podporili požiadavku Somalilandu a rozvojový fond. Vítam prácu v e, oblasti zdravia, zdravotníctva pre ženy a to, že hovoria o tabu, o ktorých sa bežne nehovorí. Som rád, že je tu dobrý e, program vzdelávania, čo zvýši asi o 25 školskú dochádzku za posledných 10 rokov. E, všetky štáty OSN aj Commonwealth, e, Commonwealthu žiadam, aby uznali tento štát a chcem poďakovať pánovi Tanakovi a politickým oponentom za podporu Somaliland podporu mojich iniciatív. A dúfam, že naozaj tu bude skupina priateľov Somalilandu bez ohľadu na politickú príslušnosť. Žiadna politická strana ani delegácia by nemala jednoducho privlastniť si niečo za vlastný projekt, ale mala by tu byť naozaj úprimná spoločná podpora. Veľká nádej v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem, prepačte, ale keďže už máme len 5, ča- 5 minút času, tak je na čase to zhrnúť, pretože tlmočníci musia odísť. Vyjadrím sa k niekoľkým e, otázkam, ktoré e, položili e, poslanci a môj kolega tiež odpovie na niektoré otázky, ktoré sa týkali rozvoja. Chcem sa poďakovať tým z vás, ktorí hovorili v Nemčine, Chcem sa im podielkovať po nemecky. Ja som študoval istý čas v Nemecku, ale moja nemčina nie je až taká dobrá. Otázky, ktoré ste kladli v súvislosti s EÚ a rokovaniami v rámci Ekat, Ako som už povedal, Somaliland eh, bol nezávislou krajinou v minulosti. je to výrazne odlišné od napríklad Eritreje a iných štátov, ktoré odtedy získali nezávislosť. My sme boli nezávislým štátom a rozhodli sme sa dobrovoľne stať súčasťou Somálska. Isté, že v nádeji vytvoriť väčšie Somálsko, vrátanie niektorých časti Etiópie a Kene. Nikdy sa však takáto únia neratifikovala a preto sme sa vždy naďalej považovali za nezávislý štát. Fungovali sme však ako nezávislý štát aj v minulosti a považujeme prípad Somalilandu e, za jedinečný. Väčšina krajín, možno Egypt a Sýria sú podobné. My sme však mali nezávislosť, boli sme členmi medzinárodného spoločenstva a Rozhodli sme sa stať sa súčasťou Somálska. A teraz sme sa rozhodli opätovne získať našu nezávislosť a sme samostatní. Isté, že chceme, aby tento proces prebehol vo forme dialógu. My sme už vynaložili úsilie. Avšak vtedy nebolo s kým viesť dialog v Somálsku. Somálsko eh, bolo naozaj rozbité. My sme napokon začali naše vlastné rokovania od roku 2012 s cieľom získať mierový a pokojný rozvod dvoch národov, ktoré síce fungovali si čo spoločne, ale teraz si my želáme opäť sa osamostatniť. Spomenuli ste Džabuty ako štát a aj Džabuty bol francúzským Somalilandom. Oni získali svoju nezávislosť a rozhodli sa, že sa k nám nepridajú, pretože videli, k akým problémom dochádzalo v Somálsku. A francúzska vláda rozhodla, respektíve Džabuty rozhodlo, že bude samostatné a nechceli sa pridať k nášmu úsiliu. Máme fungujúcu vládu, sme stabilná krajina, demokratická krajina. Myslím si, že splňame všetky požiadavky štátnosti, máme zadefinované hranice, máme hlavné mesto, máme dohody s členskými štátmi z EÚ, máme vynikajúce vzťahy s našimi susedmi, máme veľvyslanectvá v mnohých krajinách sveta, máme cestovné pasy, cestujeme s nimi, my sa vnímame ako nezávislý štát de facto, ale vzhľadom na to, že nie sme uznaní, sú tu dosť závažné problémy, ktoré sa týkajú rozvoja. Celkom iste na to poukáže môj kolega podrobnejšie. Chcel som len zdôrazniť, že Puntland je súčasťou Somálska konkrétne talianskej časti Somálska a rozhodli sa, že chcú tak ostať. Somálsko teraz e, pozostáva z federálnych štátov, viacerých a Puntland je súčasťou Somálska v rámci hraníc talianskej časti Somálska. Somaliland je odlišný v tom, že je súčasťou britského Somalilandu a Získali sme nezávislosť predtým, ako vzniká talianská časť, teda Puntland, je súčasťou Somálska, nechce byť nezávislé. Je to jeden z federálnych štátov, ktoré vznikli v Somálsku. Somaliland je bývalou britskou kolóniou so svojimi vlastnými hranicami, so svojou nezávislosťou a veríme, že by sme mali byť uznaní. Domnievame sa, že je to právne podložené. Chceme to však riešiť politicky, viesť dialógy. Snažíme sa angažovať aj na úrovni EGATU. Navštevujeme konkrétne členské štáty EGATU, taktiež Eritreu, Etiópiu, Ugandu a všetky susedné krajiny. Celkom by ste aj krajiny EÚ a Egatúna sa čoskoro uznajú, ale myslím, že očakávame od Európskeho parlamentu, aby pochopil, aká je naša pozícia, aby pochopil, aký bol dejinný vývoj Somalilandu, aby podporil naše úsilie. Je totiž veľmi smutné, že ľudia si v istom smysle kompenzujú vojnu. Napríklad mnoho členských štátov investuje v Somálsku a v iných krajinách, napríklad v Stredoafrickej republike. Ja som bol súčasťou pôsobenia OSN v Darfure a viem, aká je cena mieru a stability. Všetkým záleží na tom, aby sa potvorili krajiny, v ktorých je nepokoj, ale ak sa vám darí, ak je situácia stabilná, nedostávate odmenu za túto stabilitu. Žiaľ, zabúda sa na vás. Ľudia si povedia, že sa im aj tak darí, nepotrebujú pomoc. My sa domnievame, že Európska únia by mala podporovať tých, ktorí niečo dosiahli, aby boli za to odmenení. Mali by sme dostať priestor pokračovať ďalej v našom rozvoji. Teda chceme pokračovať eh, v tomto úsilí. Ešte, ak dovolíte, by som dal v krátkosti slovo kolegovi. No Prepačte, už nemáme viac času. Áno, prosím o jednu odpoveď, poslednú, pretože tlmočníci odchádzajú. Ďakujem. Čo sa týka otázky ohľadom Belehradu, srbská vláda podala niekoľkokrát, že chce správu eh, Belde využiť. Čo sa týka exportu, importu, tak oni využívajú prístav v Džibuti, a myslia si, keďže ich hospodárstvo rastie rýchlo, že, ten, že to nebude čoskoro stačiť. A možno by mohli, možno by to mohlo ísť pros, cez e, berberský koridor. Toto EU podporujem. No čo sa týka plynovodu, myslím si, že čínske spoločnosti začnú tento rok rozvíjať alebo pracovať eh, na poliach zemného plynu. Takže Berbere sa bude využívať ako prístav eh, na ceste teda plynu do Etiópie. Máme tam rôzne spoločnosti ktoré už dostali licencie na využívanie polí v Somalilande. A s ďalšími ešte rokujeme. Ďakujeme somalilandskej delegácii. Prepačte, že nám to nevyšlo časovo. Ďakujem aj tlmočníkom za trpezlivosť. A tým končíme dnešok a uvidíme sa 26. januára o 3. po obede. Thank you very much